Good afternoon, colleagues. I'm going to make a prompt start because we have a very tight um, af- timetable for the afternoon and um, uh, some sensitive items and some votes. So I'll just make a, a start. Um, Dnes nás čakajú mnohé zaujímavé témy a hlasovanie. Takže začneme, čo sa týka oznámení predsedu. Dnes uh, tlmočenie do malckého jazyka, chorvatského a jirského nebude dostupné a ďalej pod schválenie odporúčaní koordinátorov. Máme tu jednu dôležitú vec, prosím vypočujte si to a to je prvé, čo je plnenie a schválenie z 23. októbra v súlade s článkom 205 zelení požiadali o menovité hlasovanie o rozhodnutiach koordinátorov, aby nebola vyslaná misia do Maďarska, to je bod 2.4 zasadnutia koordinátora z 23. oktobra. Toto hlasovanie sa uskutoční o 17.45. Takže ideme hlasovať ako spolu so ostatnými bodmi, takže podporujú toto rozhodnutie koordinátory. Dobre. A ďalej schválenie kalendára zasadnutí výboru LIBE na 2018, nebudú žiadne námietky, tak je to schválené. A teraz prejdeme k delegovaným a vykonávacím aktom. Dobrý eh, výbor dostal rozhodnutie o financovaní programu pre občianstvo a zákonné práva. No a ako rozhodnutie o zriadení e, programu pre občianské práva. No a prijatie tohto aktu dostali e, na známosť všetci poslanci rôznymi e, cestami. No a ak by niekto chcel jedna alebo predložiť námietku, prosím informujte sekretária 27. oktobra parlament dostal delegované nariadenie komisie, ktoré mení delegované nariadenie 2016-1675, čo sa týka Etiópii a jeho, jej doplnenia na zoznam vysokorizikových tretich krajín. Základný akt je smernica EU 2015-849 o zabraní využívaniu finančných systémov na účely prania špinavých peniazí na financovanie terorizmu. Tieto tohto delegovaného aktu dostali k, dostali na vedomie všetci členovia výboru LIBE pre lehota na preskúmanie je jeden mesiac, ktorá sa dá raz predlžiť o jeden mesiac. Ak niekto má nejaké námietky, prosím, eh, informujte sekretariat LIBE do 15. novembra 2017 18.00 a ďalej čaká nás elektronické hlasovanie a to nás dnes čaká 18.45. Prosím, pripravte si elektronické hlasovacie kartičky. Dobre, dostávame sa k bodu 3 a prvým bodom programu, e, čo je prvá mm, výročná revízia Privacy Shield. E, pôvodne sme chceli a mysleli, že príde komisárka Viera Jourová, ale e, koordinátori si mysleli, a pani Jourova nemohla dnes prísť, koordinátori mysleli, že toto je veľmi dôležité a veľmi dôležité zaistiť udržanie dynamiky a udržanie časového harmonogramu, ktoré máme ktorý máme a aby sme zaistili, že budeme informovaní o tom, čo sa deje. Musíme položiť príslušné otázky komisie, takže som rád, je, že tu generálna riaditeľka z DG Justice, Tina Astola, ktorá nás bude informovať o tom, kde sa nachádzame, ako je aktuálna situácia. 18. októbra komisia zverejnila nálezy z revízie, boli rozdelené predložené k dispozícii. No a Úrad na ochranu údajov, alebo orgány na ochranu údajov tiež e, v decembri zverenia ich závery, takže pani Astol, prosím, informujte nás a potom dostanú slovo koordinátori a poslanci a členovia výboru tejto veci, ak sa chcú spýtať nejaké otázky. Takže pani Týna, slovo dostávate teraz nám maximálne 15 minút, nech sa páči, ďakujem pekne. Vážené poslankyne, vážení poslanci, je pre mňa veľká čest, že dnes spolu môžeme diskutovať o správe komisie, o prvej ročnej e, revízii Privacy Shield. Ako viete, e, súdny dvor jasne povedal, že rozhodnutie o adekvátnosti nie je záležitosť, ktorá ktorú treba niekam založiť a zabudnúť na ňu po prijatí. No a táto povinnosť, táto povinnosť e, revízie bola kodifikovaná v GDPR, takže komisia musí pravidelne kontrolovať, e, či e, jej zistenia z rozhodnutia adekvátnosti sú odôvodnené. No a každoročné hodnotenie práve si Shield je kľúčovou požiadavkou pre kontinuitu rámca. No a my tento monitoring berieme veľmi vážne No a táto správa je výsledkom komplexného procesu. Rád by som zdôraznila, že výročná revízia nezačala eh, v septembri vo Washingtone. My sme sa na to dôkladne pripravili zhromaždením informácií z rôznych zdrojov, najskôr spoločnosti, ktoré eh, sa zapísali do Privacy Shield eh, organizácie občianskej spoločnosti, ktoré predložili stanovisko k tomu, ako na rámec funguje v praxi, vzhľadom na spoločnosti, ale ako aj záväzky eh, orgánov USA sú plnené. Uskutočnili sa výmeny názorov s mnohými ďalšími aktérmi v drátane delegácie tohto výboru, eh, ktorá navštívila USA v júli. A tiež samozrejme sa dostali informácie a vysvetlenia relevantných orgánov USA. Rovnako by som rada zdôraznila, že výročná revízia bola pripravená v úzkej spolupráci so zástupcami orgánov na ochranu údajov, ktoré sú, ktorých vymenovala pracovná skupina podľa článku 29. Viackrát sme sa stretli pred zasadnutím v septembri na to, aby sme zanalizovali informácie, aby sme sa ďalej pripravili na stretnutie a zástupcovia, ktorí sa zúčastnili zasadnutí vo Washingtone, výrazne prispeli k priebehu týchto zásadnutí odbornými pripomienkami a otázkami. A vďaka e, intenzívnym prípravám prvá výročná revízia bola skutočne užitočným a zmysluplným opatrením. A to uznal ale americká strana význam revízie pre kontinuitu rámca a odrazilo, si to, odrazilo sa to na miere účasti a angažovanosti relevantných orgánov USA, a, ktorá bola skutočne bezprecedentná. Boli tam najvyšší predstavitelia všetkých orgánov, ktoré zodpovedajú za správu, dozor a implementáciu všetkých častí štítu ehm, ministerstva hospodárstva, obchody, po spravodajské agentúry, predstaviteľov spravodlivosti, ombudsmana, a tiež rada P-Club. Počas diskusí sme sa začali venovať detailom rámca si Shield a jeho implementácie. My z DG Justice a zástupcovia pracovnej skupiny podľa článku 29 sme mali konkrétne, konkrétnu výmenu názorov s predstaviteľmi USA. Po každom bode programu sa najskôr uskutočnila, uskutočnil, uskutočnil stručný úvod a potom druhé kolo otázok a odpovedí, kde obe delegácie si mali čo povedať. Takže nebolo to len taká, taká, taká formálna záležitosť, ako sa viacerí obávali, no a myslím, že vidíte to tiež aj z tej správy. Keďže to bola keďže to prvá výročná revízia, tak myslím, že to je dôležitým precedensom pre budúcnosť z hľadiska prípravy procesu a obsahu. No a teraz prejdem návrhom to opatrenie, čo sa týka strany obchodu. My myslíme, že systém funguje správne americké orgány vytvorili mechanizmy a nástroje, na ktorých sme sa dohodli. No a zaoberali sme sa problémy, ktoré súvisia sa s certifikáciou, s plnením povinností, mechanizmami implementácie, ďalšími otázkami. Počas prvého roka fungovania práve si Shield Viac ako 2400 spoločností sa zúčastnilo tohto systému vrátane amerických pobočiek rôznych európskych spoločností. A v tomto úvodnom roku je veľmi dôležité a prirodzené, že dôraz sa kládol na e, procesy týkajúce sa certifikácie. No a porovnaní so starým Safe Harbor, tak ministerstvo obchodu vykonával lepšie hodnotenie, či na kontrolu toho, či spoločnosti splňajú eh, požiadavky na udelenie certifikácie do budúcnosti. Eh, čakáme väčší dôraz na implementáciu a dozor. No a správa eh, k tomu má viacero operačných odporúčaní, aby úloha ministerstva obchodu bola proaktívnejšia aktívna tiež po certifikácii. Čo sa týka e, prístupu vlády k osobným údajom, dôležité je zdôrazniť, že nová americká vláda potvrdila záväzok prijatý e, vládou prezidenta Obamu. Dos, dostali sme uistenie, že PPD 28 a, svoje, a jej vykonávacie pravidla nebudú E, porušené alebo zmenené. A toto je jeden z e, základov, na ktorých je vybudovaný Privacy Shield. Dôležité je pripomenúť v tomto ohľade, že ochrana PPD 28 sa týka všetkých pravodajských aktivít e, bez ohľadu na právnom základe. Vysvetlenia, ktoré sme dostali počas výročnej revízie, tiež potvrdili, hodnotenie prijaté počas, eh, pri rozhodnutí o adekvátnosti a konkrétne akýkoľvek prístup amerických orgánov eh, k dátam, ktoré boli eh, postúpené z EÚ na obchodné účely, účely, tak prístup musí byť zacielený. A to buď individuálnymi zatýkačmi, tzv. národnými listami, alebo podľa špecifických, eh, špecifických eh, aspektov, napríklad eh, e-mailovej adresy. Toto nie je len právna požiadavka, tiež sa to odráža v praxi. Ako sa uvádza v našej správe, a tak zacielené postupy pre spravodajské spoločenstvo, spravodajské spoločenstvo, ktoré boli prijaté podľa odseku 702 Pfizer a empirickejšie dôkazy, o ktorých sa hovorilo počas výročnej prehľadky, to potvrdilo, že zhromažďovanie a používanie údajov sa nemôže vykonávať na všeobecnom základe. Samozrejme, musíme byť opatrní a neustále monitorovať akékoľvek relevantné zmeny. Inými slovami, naša správa, teda naša práca nekončí vydaním správy a to sa týka konkrétne už spomenutej 702 teda ten zákon Pfizer, ako som už povedala, v kongrese, americkom kongrese, kongrese sa hovorí o autorizácii odseku 702 Pfizer, čo je hlavným pre zahraničnú spravodajskú organizáciu. No a Chceme, aby sa zakotvilo organizácia tretích eh, PPD a to autorizovaním eh, zahraničných eh, príslušníkov mm, v rámci Pfizer. Hmm. Bude to veľmi užitočné, alebo bolo by veľmi užitočné, aby ste rovnakú vec mohli povedať vašim kontaktom alebo v rámci vašich kontaktov s členmi kongresu. Na záver pár slov k <coughs> pozícii ombudsmana, ktorú treba v rámci americkej vlády administratívy stále obsadiť. ja chápem, že to je jedna z hlavných obav, e, ktorá prejavila počas návštevy delegácie Libe v Washingtone v júli. Ako väčšina z vás vie, tak e, veľa politických e, obsadzovaní politických pozícií bolo pomalých a je pomalých v rámci súčasnej vlády, ale týka obsadenia týchto pozícií, tak eh, súčasná ombudsmanka môže vykonávať všetky, všetky právomoci, ktoré prináležia. Mm, toho sa zase zavedli všetky nevyhnutné procesy na zaistenie nezávislosti ombudsmana a organizovali sa spolupráca s ombudsmanom s nezávislými dozornými orgánmi na šetrenie všetkých zťažností a podnetov z EÚ. V správe tiež vítame, ako blízko ombudsmanka a pracovná skupina podľa článku 29 spolupracovali v minulom roku a vytvorili viaceré nástroje na vychovanie procesov. Úspech tohto mechanizmu bude závisieť práve od tejto spolupráce s ohľadom však na dôležitú úlohu ombudsmana v správe vyzývame americkú vládu, aby čo najrychlejšie vymenovala osobu. To bude tiež dôležitým signálom politického záväzku a angažovanosti americkej strany. Ako ste videli v správy, taká hlavná vec sa týka vymenovania eh, chýbajúcich členov rady, PP, a, no a čo sa týka ďalších krokov, budeme spolupracovať s orgánmi USA pri implementácii týchto odporúčaní, ktoré by mali ďalej zlepšovať praktické fungovanie Privacy Shield, ak sa odporúčania ne, nebudú implementovať, alebo ak naopak mm, s tým, čo sme počuli, tak základy, na ktorých je Privacy Shield vybudovaný, neostanú zachované, tak komisia samozrejme bude e, prehodnocovať e, situáciu. Na záver by som rada zdôraznila, že podľa nášho názoru proces revízie je veľmi dobrým príkladom spolupráce v rámci EÚ, Európsky parlament e, mal svoj vstup, vrátane vaše uznesenia z apríla. A delegácia výboru Libe sa stretla s kolegami z Washingtonu júli a zdôraznili význam revízie. A to je kľúčový signál, hlavne v rámci tohto roka, veľkých zmien v USA. A pomohlo nám to pri prípravách revízie, ako som už povedala, tak sme veľmi úzko spolupracovali s DPAs, ktoré majú dôležitú úlohu pri fungovaní práve si Shield. Oni sa zúčastnili aktívne revízie a momentálne vykonávajú vlastné hodnotenia. Takže tak ako povedala komisárka Jourová v Washingtone na otvorení revízie, tak je to dobrý príklad toho, ako európsky tým e, spolupracuje. A pracuje. Takže komisárka Jourová a my všetci sa chceme pokračovať v tejto spolupráci a všetci sa tešíme na vaše pripomienky a otázky. E, ďakujem. Niektorí koordinátori nie sú prítomní, takže obmedzím ten zoznam, ako je to uvedené. A prosím, hovorte len dve minúty. Máme ešte ďalší bod programu na štvrtú hodinu. A, takže ak budeme mať ešte čas, potom ešte môžeme prijať doplnkové otázky a odpovedať na ne. Takže e, prosím, e, v poradí, aké ste uviedli, takže pán bony ako prvý. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za všetkú snahu implementovať program štítu na ochranu údajov a aj príslušné preskúmanie. Je to veľmi užitočné a štruktúra odporúčaní takisto a bude takisto veľmi užitočná. Chcem povedať niečo o týchto odporúčaniach. V prvom rade e, zvyšovanie povedomia, ako e, chrániť e, jednotlivcov v Európskej únii aký má komisia plán, ako môžeme spoločne zvyšovať povedomie o týchto otázkach a jednotlivcom v Európskej únii poskytnúť viac vedomostí o tejto otázke. No a po druhé, ako hodnotíte možnosť vymenovať ombudsmana pre e, štít na ochranu osobných údajov, lebo toto je v odporúčaniach e, orgány Spojených štátov by to mali urobiť ale je to jedna z kľúčových otázok v štruktúre tohto štítu, takže kedy si myslíte, že to bude možné? A takisto, ako hodnotíte situáciu, ktorá nie je až tak dobrá pre nás ako jednotlivcov a európskych občanov, pokiaľ ide o informácie o e, spoločnostiach z USA a tie aj prezentujú tieto informácie. E, e, jednoducho, pokiaľ ide o informácie o certifikácii, ktoré sa zverejňujú, ten proces ešte nie je dokončený. Potrebujeme jednoducho tlačiť na, našich kolegov zo Spojených štátov a aj na spoločnosti, aby jednoducho nezneužívali a nechápali nesprávne to, čo sa týka používateľov z Európy. A napokon ste E, napokon ste ešte hovorili o jednej veci, o probléme opätovného vydávania autorizácie ze sekcia 702 a Pfizer a ten príslušný zákon o Pfizer. Ako hodnotíte to, akým smerom sa to asi bude uberať a ako to bude doplňané z iných strán, než zo strany Spojených štátov. Takže aký bude ten konečný výsledok? A napokon ešte posledný bod, e, ten dohľad, e, rada pre dohľad nad e, ochranou súkromia a občanskými slobodami, že tam chýbajú členovia. To je veľmi dôležité. Takže ďakujem vám za všetku snahu. Je jasné, že pracujeme na našej strane veľmi úsilovne, ale nie je tak ľahké e, dotlačiť k tomu aj našich amerických kolegov. No, takže na začiatku máme celý rad otázok. Ďakujem. Takže prosím dve minútky. Pani Sipr. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem za prezentáciu. Bohužiaľ, nemohla som si ju vypočuť celú, ale z toho, čo som počula, tak som si spomenula, na to, že to vlastne súvisí aj s tou správou, o ktorej ja ktorú som si čítala. Spomínala som si, že to súvisí s bezpečným prístavom. Celé roky sa to kritizovalo, komisia prišla s výročnou správou a hodnotením a povedala, že sú nejaké problémy, ale že sa dosahol, dosiahol pokrok, že sa to zlepšuje. To už počúvame roky, ale nakoniec prišlo to rozhodnutie súdu to celé ukončiť. Takže vidíme jasne, že tie isté problémy, ktoré sme mali s bezpečným prístavom, sú aj v prípade štítu na ochranu osobných údajov, napríklad v prípade situácie, keď niektoré spoločnosti predstierajú, že sú súčasťou takého štítu, ale nikdy sa o to neuchádzali. To znamená, že tam nie sú žiadne dôkazy ani e, kontroly, ale oni už používajú certifikáciu na internetových stránkach, aj pokiaľ ide o pravidelné kontroly. Takže teraz vidíme nielen problémy, ale vlastne tie isté problémy, ktoré sme mali celé roky s bezpečným prístavom. Prečo si teda myslíte, že môžeme urobiť v tejto oblasti pokrok? Aké máte plány ako komisia? A máte nejaké konkrétne indikácie zo strany Spojených štátov, ako a do akej miery budú pracovať na tejto otázke? No a potom ďalšie body, o ktorých už sa tu hovorilo. Jednak ombudsman, No a aj e, tá rada PCLOB. My sme absolvovali misiu do Washingtonu a aj vtedy sa hovorilo, že to nie je v poriadku, že tej rade ešte stále chýbajú členovia. A teraz o mesiac neskôr máme ten istý problém. On jednoducho stále existuje. Takže opäť máte nejaké konkrétne e, indikácie od Spojených štátov, aké kroky chcú podniknúť na zlepšenie situácie a vyriešenie situácie, lebo ja by som nerada o rok opäť konštatovala, že máme na stole tie isté problémy. Ďakujem, pani Intveld. Áno, ďakujem. A ďakujem e, pani Astola za prezentáciu, avšak ako povedala už aj pani Sipel, ja nie som skutočne, necítim sa byť ubezpečená a ani to na mňa neurobilo až taký veľmi veľký dojem, lebo to pripomína rozprávy o bezpečnom prístave. Chcem len pripomenúť, že hovoríme o správe o implementácii dohody e, alebo určitého systému, ktorý podľa mňa e, ešte stále nie je e, nepriestrelný. Takže ako teda implementovať niečo, čo nakoniec môže opäť skončiť na súde. No a aj tie pofiderné e, zábezpeky, ktoré sú sa e, neimplementujú a e, v podstate to pripomína situáciu, keď pán prezident Trump vymenuje jedného človeka na to, aby riešil nejakú otázku a nebol vymenovaný ani on, ombudsman. Vy ste povedali, že táto vláda postupuje pri vymenúvaní ľudí pomaly, ale na druhej strane oni vymenovali už e, toľko ľudí, celú dobu vymenúvajú niekoho, takže je to čudné. Áno, majú asi veľa iných problémov, takže chápem, že toto asi nebude ich prioritou. A okrem toho ste povedali, že dúfate, že e, to e, opätovné oprávnenie Pfizer 2, že pravdepodobne e, teda e, možno nebude tak jednoduché, ale že to bude e, skutočná príležitosť, ako posilniť ochranu osobných údajov. Ale ako, aké si myslíte, že sú skutočné šance, aby sa to stalo pri tejto vláde? My v podstate spoliehame len stále na rôzne ubezpečenia vlády, ktorá vychádza veľmi často z alternatívnych faktov skutočnosti. A aké sú to teda zabezpeky pre občanov? A okrem toho e, ste hovorili o konaní, e, o predkladaní stiažnosti, ale kto je o tom informovaný a ako ľudia o tom majú vedieť, keď nie je, nie je žiadny ombudsman, ktorý by vlastne viedol takéto e, konania. Takže ako sa môžem stiažovať na niečo, čom si nie som, čoho si nie som vedomá? Ja si myslím, že jednoducho takéto riešenie nie je nepriestrelné a vy ste povedali, že počítate s Európskym parlamentom a s jeho podporou pri výzvach pre americkú vládu, ale ja by som povedala, že občania spoliehajú na komisiu, že bude uplatňovať európske zákony a zmluvy a toto sa nedeje. Takže prosím, nežiadajte, nežiadajte nás o podporu, ale robte to, čo má robiť komisia v oblasti ochrany práv občanov. Ďakujem, pán Bos, prosím. Vielen Dank, ähm, Herr Vorsitzender, vielen Dank auch. Ďakujem i vám, pani Astova, i vám, pán predsedajúci. za váš prínos. Podľa mňa je dobré už to, čo sa dialo v minulosti, preverovanie dohody o Safe Harbor, že sa to deje časovo správne, že sa to preverovanie deje a ten, tá myšlienka bola v tom, prebieha tlmočenie, že teda z pôvodných e, blokov sa pochúcime zlepšiť to, čo nefunguje dobre. Z toho sme vychádzali a ja si myslím, že v rámci tých úvah o ochrade údajov z USA, že tu e, môžeme prispieť, až sme prispeli k zmene e, zmýšľania. Čo tak, teda samozrejme nie je také e, dobré pre nás, že ombudsman nie je obsadené funkciou stále a nedáva však zmysel, keď jednoducho prechodne je tu niekto, ktorý sa naozaj intenzívne zaoberá tou úlohou, tak ako by sme očakávali. Mňa by zaujímalo, či existuje medzičasom, či existujú sťažnosti, ktoré na základe týchto, tohto konštruktu vlastne vieme pochopiť. Sú tu teda prípady, kde postup takéto odvolávania môžeme mes, merať, pochopiť, či sú tu ďalšie medzery, ktoré možno ďalej e, dosledovávať. A potom tiež otázka, aké konkrétne zlepšenia vyplývajú z tejto veci. Škoda, treba povedať, že celá tá e, Trumpová vláda neobsadila všetky tie funkcie. Mám pocit, že význam toho presúvania údajov v transatlantickom kontexte e, nebudeme vedieť posúdiť, kým neobsadíme túto pozíciu na základe našeho právneho stavu. Ak sa to preruší, tak musí to byť zrýchlené. V každom prípade, že to, čo sa dohodlo, musíme príslušne implementovať. Ja by som chcel teda vedieť, či existujú prípady stiažnosti a aké konkrétne zlepšenia tu doteraz boli, eh, o aké sme sa usilovali. Eh, eh, ďakujem a teraz pani Sagnetiny, prosím. Ďakujem, pán predseda. Budem stručná, kolegyne, kolegovia už povedali v podstate, čo ja chcem povedať. V prvom rade ombudsman v Spojených štátoch je len dočasný ktorý povedal e, kolegom, ktorí tam boli na návšteve, e, že si dosť dobre nie je vedomý celkovej situácie a e, kolegovia povedali, že v podstate tam chýba personál v tej rade a otázka je, či teda sú e, dostatočné zábezpeky pre európskych občanov. No jednoducho nie sú. Toto skutočne pripomína opäť e, tú otázku bezpečného e, prístavu. Nebola vzájomná dôvera, ten bezpečný prístav ako projekt skolaboval. Aj írsky súd vydal rozsudok v prípade Max Schrems sa postúpil to Luxemburskému súdu. Minulý október najvyšší súd a e, sa spojil s Maxenšom a poslal e, otázky na luxemburský súd. Takže otázka je, prečo prešlapujeme na mieste e, aj ten štít na ochranu osobných údajov sa jednoducho rozplídne podobne ako bezpečný prístav, pretože medzi tým sa pre európskych občanov nič nezmenilo a nezmenilo sa nič ani v správaní sa veľkého e, priemyslu, veľkých technologických firiem, ktoré nakladajú s údajmi občanov. Takže zelení majú závažné obavy a vôbec sa netešíme na ďalšie nejaké prepra- ďalšiu verziu vlastne toho bezpečného e, prístavu, čo vlastne opäť neprinesie žiadne podstatné zmeny pre európskych občanov. Ďakujem. A, a ja ešte sa spýtam, takisto aj za seba, a necháme vás potom odpovedať, či by ste nám teda mohli povedať e, niečo ohľadom tých otázok na presadzovanie zákonov a informácií zverejňovaných na Facebooku, či to takto bude aj naďalej E, pokiaľ ide o prístup k takýmto údajom zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Čo robí komisia e, v oblasti e, prístupu k údajom zo strany orgánov činných v trestnom konaní, napríklad aj pokiaľ ide o bezpečný prístav? A ako sú, sa podľa vás vedci zlepšili v porovnaní s bezpečným prístavom, lebo na to sa to tu často poukazovalo, takže prosím, Pokúste sa zodpovedať v čase, ktorý máme. For... Ďakujem za otázky. Niektoré z nich boli všeobecné, niektoré, niektoré boli konkrétnejšie, ale keď začnem tou základnou otázkou, či je to v podstate istá, istý variant bezpečného prístavu opäť. Samozrejme, my sme na tomto v komisii pracovali E, s prihľadnutím na otázku na rozhodnutie bezpečn- o bezpečnom prístave a aj s prihliadnutím na analýzu e, z hľadiska amerických zákonov, pokiaľ ide o prístup k údajom. Mali sme e, teda pred sebou ten bezpečný prístav a to všetko, čo s tým súvisí a odpovedali sme už pri príprave bezpečného prístavu na e, mnohé otázky, ale ja teda nesúhlasím s tým, že e, toto by bolo úplne to isté ako bezpečný prístav, keď hovoríme o štíte. Ale to bola taká všeobecná vec. E, teraz budem hovoriť o konkrétnejších otázkach, pokiaľ ide o zvyšovanie povedomia v prvom rade. Samozrejme, my na budúcu ja budeme pracovať, a už teraz aj pracujeme na GDPR, a na zvyšovaní povedomia a ja sama sa domnievam, že keď si ľudia uvedomia, aké sú ich e, práva, keď si to uvedomia jasnejšie aj v Európe, tak takisto budú chápať aj to lepšie to, že sú možno problémy s údajmi, e, ktoré sa nachádzajú v Spojených štátoch a potom sa aj celá otázka tohto štítu na ochranu osobných údajov bude javiť jasnejšia. No takže treba zvyšovať e, povedomosť e, o tom povedomie, e, tomu sú najbližšie DPA, takže v tom smere budeme pracovať a už existuje aj e, také usmernenie o tomto, takže počkáme, až kým nadobudne platnosť GDPR a potom budeme na tom spolupracovať s DPA. Pokiaľ ide o ombudsmana, je jasné, že toto rozhodnutie musí urobiť americká vláda, a samozrejme my môžeme e, na nich vyvíjať určitý tlak a to vlastne celú dobu robíme. My stále poukazujeme na to, že to je problém. Aj parlament na to poukázal a keď sme boli e, prítomní pri tom preskúmaní, tak sme aj e, tam na toto poukázali ako na zásadný problém. A zároveň sa domnievam, že ak dostaneme ubezpečenie ohľadom tých postupov, ktoré sa zaviedli, tak aj, e, aj ten súčasný ombudsman môže fungovať. A sú veľmi dôležité spôsoby, ako ona môže postupovať v spolupráci s DPA v Európe a to môže pomôcť občanov pri predkladaní stiažnosti. Ale je takisto veľmi dôležité čo sme, to, čo sme tam vypočuli, že spolupráca s inšpektormi a vo všeobecnosti a takisto aj s eh, orgánmi, spravodajskými orgánmi, eh, teda je na programe. Eh, samozrejme, keď hovoria spolu úradníci jednotlivých krajín, tak e, asi ja nemôžem e, usudzovať na to, do akej miery skutočne vážne mysleli e, tí generálni riaditeľia napríklad to, čo povedali o získavaní údajov a o spolupráci s tým ombudsmanom. Ale sú na to postupy a pokiaľ sa pýtate na certifikáciu a na to, že e, niektoré spoločnosti uvádzali na svojich stránkach, že sa pripojili k tomuto štítu bez toho, aby vôbec ešte prešli tým certifikačným konaním, tak my sme jasne e, povedali, že nesmie byť nesúlad medzi webovými stránkami spoločností a zoznamom certifikovaných spoločností uvedených e, na, obchodom, na ministerstve obchodu. Ale toto je niečo úplne iného, než keď niekto jednoducho e, navonok bude tvrdiť, že, e, je, e, že spadá pod ten si shield, hoci, hoci ani neprešiel tým konaním. To samozrejme, ako sme pochopili, sa zmení a myslím, že skutočne boli zavedené veľmi efektívne postupy, aj IKT postupy Takže eh, v nasledujúcich rokoch eh, treba postupovať eh, preventívne pri monitorovaní. My sme teraz pochopiteľne boli pod tlakom tých žiadostí o certifikáciu a pokiaľ ide o tú ďalšiu otázku, či vieme, čo nastane v postoj napríklad Spojených štátov, či e, e, začnú zastávať, hovorím teda o 7.02 e, a potom bude, vyvstane aj otázka, či sa skutočne toto bude nejak kombinovať aj s GPD l 28. To neviem povedať, ale um, Treba povedať, e, že pokiaľ ide o tú radu, o ktorej ste hovorili, e, vypočuli sme si prezentáciu jedného z piatich členov e, a ona povedala, že hoci je teraz v podstate jednou z mála členov, tak jedným z mála členov tak pracuje, hoci kvorum teda neexistuje na príjmanie rozhodnutia. E, ide o to, aby sa spustili nové iniciatívy. Prezident Trump vymenoval predsedu, ale to ešte vyžaduje, aby to schválil Senát. Takže myslím, že e, aspoň v tomto smere sa tá situácia vyvíja. A otázka bezpečného prístavu a toho, že to vlastne je ten istý problém, myslím, že už som na to čiastočne odpovedala Eh, keď som hovorila o tých firmách, ktoré sa tvária, ako keby spadali pod eh, ten štít na ochranu osobných údajov. Povedala som, že treba eh, postupovať proaktívnejšie a myslím, že sú teraz rôzne mechanizmy, ktoré tu možno uplatniť v oblasti IKT a zistiť, či sú spoločnosti, ktoré jednoducho takto postupujú a, a neoprávnene vyhlasujú, že spadajú pod ten štít No, napísala som si ešte niečo, ale neviem to prečítať. I guess it was about how... Myslím, že šlo o to, ako môžeme byť presvedčení, že v tomto Spojené štáty budú postupovať odlišne. Možno som sa preriekla freudovsky, ale v každom prípade Skutočnosť, že toto vychádzalo e, z rozhodnutia o bezpečnom prístave, vychádza z toho, že sme sa na to pozerali iným spôsobom a celý ten dialog e, s predstaviteľmi na najvyššej úrovni, to nám ukazuje, že z ich strany uznávajú, že to nefunguje, môžeme sa k ním e, na nich obratiť znova, pýtať sa viac, ak a potom dospieť k záveru. Je to niečo, na čom nie je, kde nie je ešte finálne rozhodnutie. Pokiaľ je e, e, ďalšiu otázku, nož, tá nie je e, teraz aktuálna, ale určite, ak sa pozrieme na to, čo robí USA v oblasti implementácie, to je vážne. Takisto na otázku tej rady som už odpovedal viackrát. Pokiaľ ide o vymenovania, udialo sa ich v Spojených štátoch mnoho. Pred určitou dobou som videla počet 500 ešte nevinovaných na výrazných úrovniach eh, administratívy situácia je stále ešte zložitá. Eh, to je jedna z tých otázok menovania. My môžeme eh, vyvíjať tlak a pokiaľ ide 7.02, eh, potom rozhoduje kongres. Ešte tu nie sú stiažnosti, pokiaľ ide o ombudsmana. Preto my sme sa celkom jasne pýtali, aké postupy sa pozrú na to, či je pre nich možné zvládať tie sťažnosti, či sa nejaké čo skoro očakávajú. My sme si všimli, že sú tu štruktúry, mechanizmy a sú tu tieto skúsenosti spolupráce s generálnym inšpektorom hlavne. Ďalej. Či vidíme skutočné zlepšenie, pokiaľ ide o ombudsmana, jeho menovanie, na to môžem povedať veľmi málo k tomu, čo už som povedala. Nemyslím si, že by Spojené štáty nevedeli, aké dôležité sú tieto údaje. Skutočno, že sme videli takú serióznu prácu pri správe certifikátov, monitorovanie, presadzovanie, to dokazuje, že vidia, aké je to dôležité Pokiaľ ide o Šrems, tak to sú štandardné doložky, ale otázky zábezpiek, ktoré súvisia s prístupom vlády. Otázka presadzovania práva. Možno po, prepožičiam slovo kolegovi. Eh, aké sú naše zabezpeky v orgánov Spojených štátov, v prípade Facebooku Spojeného kráľovstva, a Facebooku Spojených štátov. Možno zo pár slov k tomu. Ide o niečo, čo sme eh, podrobne analýzovali v rozhodnutí minulý júl po dlhých diskusiách. Týka sa to delimitácie a osobitne potom toho, čo sme videli u požiadavok prípadných príčin. pokiaľ ide o vyšetrovanie špecifických e, podozriví, a teda potom tiež by disponibilné opravné prostriedky. Toto určite je v súlade s požiadavkou proporcionality, ktorú uplatňujeme v tomto kontexte. Toto bolo potvrdené i v priebehu minulého roka. Videli sme i ďalšie zlepšenie nedávno, že využívanie týchto špeciálnych príkazov sa znížilo, tých príkazov GAC e iba v prípade spoločnosti, keď dostanú požiadavku zverejnenia a poskytnutia údajov, stále je možné vyžadovať si, aby neinformovali v tej chvíli konkrétneho jednotlivca, ale Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo e, usmernenia, kde sa táto možnosť obmedzuje je to ďalší dobrý e, vývoj, pretože je tu požiadavka revidovať to v pravidelných intervaloch a využiť to tiež v prípade, ktorý je naozaj nevyhnutný. Možnosti revidovania kde e, sa snažíme dosiahnuť dostatočnú úroveň ochrany, kde sa podľa nás plnia e, podmienky zistenia adekvátnosti. Ja by som tu povedal snáď jednu vec ešte o stručne e, k Fajza. Podľa nás, čo je dôležité, je, že ten e, štít otvoril možnosť komunikácie k tejto otázke. Vôbec nešlo E, o to v minulosti, že by sme mali e, e, so složkami informačných služieb v Spojených štátoch k tomuto štítu so zastupcami úradu riaditeľa bezpečnostnej služby, kde by sme sa podrobne rozprávali k tejto téme. To samé o sebe je veľmi dôležité. Keď ide o 7.02 Fajza, vidíme tu viacero návrhov, ani jeden z nich nie je e, retrográdny. Nie, je tu jediný taký, ktorý by rozširoval možnosť e, monitorovania. Jeden sa týka čistého rozšírenia predpisov. Jeden z prípadov je to zákon e, USA Liberty Act, kde je množstvo dodatočných zábezpiek. Je to niečo, čo sa zaviedlo do legislatívneho procesu kongresmenmi a to by sme mali podporovať. I parlament podľa nás dúfajme by to mal podporiť. Doplňujúca otázka pani Intfeld. Len by som chcela vedieť v rozpore s tým, čo ste povedali, je to podľa mňa byrokratické blábla, nie sú tu vôbec zabezpeky pre občanov. Ja by som chcela vedieť, kde pre vás je hranica v komisii? Prijalo sa to v roku 2016 ešte za minulej vlády, ešte za uh, uh, Trumpa tu stále nie je uh, ombudsman a táto rada, nie je tu píklop, neexistuje ombudsman a vy sa opierate uistení, pre, prezidenta a vládu, ktoré nie sú spolahlivé. Ešte koľko to budete tolerovať, pretože je to rozhodnutie komisie. Nie je to dohoda, je to rozhodnutie komisie. Vy tu podvádzate e, občanov, ak to necháte prejsť. To nie je trošku tlak e, na meče, to je žiadaň, požiadavka, aby ste, aby ste jednoducho, aby oni splnili to, čo slúbili. Pani Astola, to vôbec nie je smiešné. Pán Stilbert, posledné ešte slova z vašej strany. Príklad tu je, e, e, nie je len od členov, robia, re, re, revidujú legislatívu, tá práca prebieha, môžu e, vo forme jedného člena publikovať tieto správy, takže existuje P-Club. Predseda bol vymenovaný, ako som vám povedala. A je to už teda na ceste k, k je to krôčiku, kvóru. Preto by som povedal, že to existuje. A pokiaľ ide o ombudsmana, tá, tento má všetky právomoci a sú tu postupy. Doteraz však neboli žiadne stiažnosti a keď tu bude prvá stiažnosť, uvidíme, či to funguje alebo nie. Budúci týždeň alebo minimálne 21. budeme k tomu hovoriť s komisárom. Ďakujem pani Astola vám a vašemu týmu. Ďalšia téma, kolegovia. Pán podpredseda, ty je už tu. Začneme presne o štvrtej.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 Good afternoon, colleagues. We move to point four. Kolegovia, teraz bod 4 našeho programu, nedávny vývoj v Poľsku a dopad na právny štát, výmena názorov s prvým podpredsedom komisie pánom Timmermansom. Vítajte tu i s vašim tímom. Poznáte veľmi dobre to pozadie, kolegovia. Tento proces začal v januári 2016 spustil sa dialog v rámci právneho štátu a ten proces nás doviedol do dnešného dňa. Pána Timmermansa sme stretli a hovorili sme s ním na, v tomto výbore v auguste a mnohí ste tu boli prítomní. Teraz sa dnešnej diskusie e, budeme baviť v kontexte rozhodnutia z októbra konferencie predsedov, kde náš výbor dostal úlohu diskutovať o situácie pred plenárnou rozpravou, ktorá by mala prebehnúť v budúci týždeň v pléne. Takže je mi cťou dnes tu uvítať pána podpredsedu, prvého podpredsedu komisie, pána Timmermansa, aby túto rozpravu tu vo výbore uviedol predtým, než pôjdeme do pléna. Kým prehovoríte Eh, chcem vás požiadať, aby ste požiadali o slovo po prejave pána podpredsedu vysvetlím procedúru. Teraz chcem vám avizovať, že budeme rešpe- musieť rešpektovať veľmi eh, štri- striktné pravidlá rečníckého času. Máme hodinu a 15 minút na celú rozpravu, takže pripravte sa na dve minúty. Budem veľmi striktný. Pán komisár bude hovoriť asi 10 minút. na základe rozpravy z augusta. Takže na túto rozpravu prosím udržujte disciplínu. Máte slovo, pán podpredseda. Ďakujem za pozvanie. Som rád, že som mohol prísť a informovať vás o aktuálnej situácii v Polsku. Naposledy sme sa stretli 31. augusta. Pri tej príležitosti som vás informoval o tretom odporúčaní komisie pre polské orgány a o spustení konania a porušenia zmluvy. Si spomínate, že odporúčanie obsahuje obavy komisie z reformy súdnictva, zákonov, štyri zákony, ktoré prijal parlament, mali veľmi zlú, e, zlý dopad na stav európskej, alebo teda polskej, polského súdnictva a, a právny štát. Dva z týchto zákonov polský, predseda vrátil, polský prezident vrátil do, do parlamentu. Vlastne o zmene ústavného eh, zmeny ústavného súdu, čo by obmedzilo jeho právomoci a, eh, zloženie a proces eh, alebo zloženie kvôli procesu vymenovania sudcov komisie tiež odmieta respektíve hm, má obavy z toho, že sa polská vláda odmietla zverejniť rozsudky. No, samozrejme, keďže ústavný súd zohráva špecifickú úlohu, tak hm, veľmi citlivé hm, v, v rámci súčasnej reformy súdnictva konania o porušenie zmluvy sa týka ich legislatívnych aktov. No a Bohužiaľ, polská reakcia eh, k nášmu tretiemu odporúčaniu neobsahuje žiadne konkrétne opatrenia riešenie otázok, ktoré predložila komisia. Takže čo sa odtedy stalo? Eh, napriek zaslaniu štyroch listov polským orgánom od júla, tak ja mi je ľúto, že vás musím informovať, že tieto výzvy eh, a pozvánky neboli akceptované výmena názorov alebo konverzácia príde hlavne písomne. Naše pozvanie však stále platí a dúfame, že bude možné začať osobný dialog. Poprvé, čo sa týka konania a porušenia zmluvy, polské orgány zareagovali na formálnu notu a popierajú akékoľvek porušenie právneho štátu. A preto 12. septembra komisia predložila polským orgánom odôvodené stanovisko o tom, že polský zákon nesúlade sa právom EÚ, pretože e, zavádza rôzne požiadavky a rôzny vek odchodu do dôchodku e, pre mužov a ženy 65 a 60 rokov. E, to je v rozpore s článkom 157 zmluvy o fungovaní EÚ a smernicou 2006 romeno 54 o rovnosti mužov a žien v zamestnaní. E, komisia tiež e, má obavy z toho, a tým, že minister spravodlivosti má právomoc predložiť mandát sudcov, ktorí dosiahli dôchodkový vedk, ako aj e, vymenovať a odvolávať predsedov, súd, predsedov tribunálov, by sa obmedzila, obmedzil právomoc, právomoci súdu, súdov, čo je v rozpore aj s chartou základných práv nové pravidla umožňujú ministrovi spravodlivosti e, vyviať tlak na individuálnych sudcov e, pomocou vágnych kritérií o predlžení ich mandátu a nedostatočný a neexistujúci rá, časový rámec predlžení a tým sa oslo, oslo, oslobuje princíp mm, mm, nemožnosti odstrániť sudcov. No a možnosť imenovať predsedov súdov umožňuje ministrovi spravodlivosti vplývať na sudcov počas prípadov, ktoré sa týkajú aj európskych zákonov. Momentálne hodnotíme polské politiky z hľadiska ďalších krokov. Čo sa týka členia dreva v pralase Bielovieča, komisia má teda dôkazov, že výrob poču, pokračoval po rozhodnutí súdneho dvora 27. júla uskutočnila e, vy, vypočutie pred Veľkým tribunálom súdneho dvora, kde komisia predložila e, svoje dôvody o opatreniach, e, zavedení opatrení proti, proti Polsku široká zhoda, že právny štát je spoločný záujem, spoločná zodpovednosť a hm, tu potreba, aby komisia aj Polsko sa angažovali alebo viedli dialog a hľadali riešenie. Rovnaký deň polský prezident Duda predložil dva nové návrhy zákonov o najvyššom súde a Národnej rade a o najvyššom, súdom, o najvyššom súdu. Komisia sleduje aktuálnu situáciu a vývoj, ktorý sa týka týchto dvoch návrhov. Hodnotenie komisie sa riadi základnými princípmi a medzinárodnými štandardami o nezávislosti súdnictva, ktoré musia byť rešpektované pri akékoľvek reforme súdnictva, hlavne čo sa týka mm, závislosti sudcov, možnosti odvolania sudcov a ochrana sudcov proti arbitrárnym rozhodnutiam politických síl, ako je napríklad exekutíva súdna nezávislosť sa netýka len vykonávania funkcií sudcov v konkrétnych prípadoch, ale tiež organizáciu súdnictva ako takého. Dostatočné garancie sú potrebné na to, aby bola zachovaná nezávislosť súdnictva, čo je kľúčové na zachovanie dôvery, ktorú musia mať súdy v demokratickej spoločnosti. V tomto, v tejto fáze hodnotenia komisia už pri záveru, že niektoré návrhy zákonov si zaslúhujú osobitnú pozornosť, pretože by mohli spôsobiť závažné obavy, čo sa týka princípov a štandardov, ktoré som uviedol. Uh, uvediem jeden prípad. Návrh zákona na najvyššom súde uh, ukončí mandát a uh, do dôchodku uh, viacero súčasných sudcov, vrátane prvého <laughs> vrátane pr- prvého predsedu a to znížením dôchodkového veku. Rovnako sudcovia postihnutí znížením dôchodkového veku môžu požiadať vládu o predlženie mandátu, ale ostane, ostanú na milosť a nemilosť rozhodnutia prezidenta, pretože neexistujú kritéria, neexistuje časový rámec e, a neexistuje ani súdna revízia. E, vieme tiež, že návrh zákona hovorí, že členovia budú vymenovaní ministerstvom, eh, ministerstvom spravodlivosti v rozpore eh, s európskymi zákonmi, ktorí hovoria, že predsedovi sudcov musia si vyberať sudcovia spomedzi seba. Okrem toho, eh, mandát všetkých sudcov rady bude predčasne ukončený. Budeme naďalej sa venovať týmto otázkam tiež vo svetle nadchádzajúcich predloženia nadchádzajúcich stanovisk Benátskeho Benátskej komisie. Komisia víta, že Benátsku komisiu požiadalo parlamentné zhromaždenie Rady Európy, mi predložila, eh, predložila stanovisko k týmto dvom zákonom. A teraz je na polských orgánoch, aby zaistili, že predtým, než rozhodnú o nových návrhoch zákonov, eh, plne zohľadnia obavy vyjadrené v treťom odporúčaní komisie, ako aj v rámci stanoviska Benátskeho výboru. Komisia hovorí tiež, že o návrhu zákonov boli vydané tiež ďalšie kritické stanoviská nielen v týchto dvoch zákonoch, ale tiež na európskej a medzinárodnej úrovni. A teraz hovorím o nedávnych stanoviskách Európskej siete rád súdnictva a poradná rada európskych sudcov. A rovnako hovorím o predbežných konštatovaniach osobitného spravodajca, spravodajcu OSN o nezávislosti sudcov a advokátov Diego Garcia Sajan, ktorý si tiež myslí, že nezávislosť súdnictva je v Polsku ohrozená a vyjadril vážne obavy z dvoch návrhov zákonov o Najvyššom súde a Národnej súdnej rade. Dva návrhy zákonov tiež zdôrazňujú význam eh, by zavedenia ústavnej revízie v Polsku. Eh, dovolte mi povedať, že orgány členských štátov sú slobodné pri vykonávaní súd, súdnych reforiem, ale musia rešpektovať zásady právneho štátu ako jedna z základných hodnot, ktorú zvolila každá vláda pri vstupe do EÚ. Je na členských štátov organizovať systémy súdnictva, vrátane toho, či vytvoria súdnu radu. Avšak, kde takáto rada bola vytvorená, na zaistenie súdnej nezávislosti, tak ako v rámci Polskej ústavy, tak nezávislosť takéto rady musí byť zaručená v súlade s európskymi štandardami. Komisia bude naďalej sa snažiť o skutočný konštruktívny dialog v dobrej viere, aby sme riešili otázku právneho štátu v EÚ. A skutočne mi je ľúto, že sa nám nepodarilo nájsť cestu k dialogu. Na záver by som chcel poďakovať aj Európskom parlamentu a členom tohto výboru za ich neustálu snahu eh, ani právny štát v eh, Polsku a v snách o lepšej situácie. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostanú koordinátori, ktorí môžu hovoriť maximálne dve minúty. A potom dostane priestor prvý podpredseda komisie na reakcie a potom dostanú členov ďalší členovia výboru. Ak chcete vystúpiť, tak prihláste sa teraz a v následujúcich minútach uzavriem zoznam rečníkov. Dobre, takže a prvým koordinátorom je pani Mecola za EPP. Ďakujem pekne. Pán predseda, budem sa snažiť dodržať čas. Ďakujem pekne, pán predseda Timmermans, za to, že ste opätovne vystúpili pred nami, keď hovoríme o problémoch, korektnom, korektnej aplikácii zásad právneho štátu v jednotlivých štátoch. Dnes hovoríme o Polsku a včera sme videli ľudí v uliciach na Malte a na Bukurešti, ktorí žiadali ochranu právneho štátu, rovnosť pred zákonom a aktivity v boji proti korupcii. Toto je poprvýkrát a ja poprvýkrát vystupujem po vražde atentáte na malckú novinárku. Takže ochrana právneho štátu v EÚ je pre mňa osobnou záležitosťou a osobnou záležitosťou pre ľudí, ktorých zastupujem. Článok 2 našej zmluvy stanovuje, že Únia je založená na hodnotách rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právnom štáte a rešpektovaní ľudských práv. Tento článok neustále citujeme a tvrdíme, že sú to hodnoty a spravodlivosť, ktorá zna, nás EÚ zjednocuje a nie geografia, ale EÚ nebola nikdy tak konfrontovaná so systematickými hrozbami našich hodnot v Polsku. Komisia, ako ste povedali, chce chrániť zmluvy. To si vážim, ale EPP má obavy zo situácie v Polsku a z nedostatočnej vôle polskej vlády angažovať sa v konštruktívnom dialogu s Európskou komisiou my máme vážne obavy e, z e, návrhu zákon v Národnej súdnej rade. Stále máme vážne obavy e, z návrhu zákona o najvyššom súde. Máme vážne obavy o, o zákone o financovaní MVOčiek a tiež máme vážne obavy z navrhovaného zákona o regulovaní médií. Všetko to dohromady ukazuje nedostatky, ktoré tento parlament alebo komisia nemôže ďalej ignorovať. Musíme vyslať jasný signál, že nebudeme nečinne sa len prizerať, keď základ právneho štátu a demokracie v Polsku sa oslabuje pre ľudí v Polsku, na Malte a mnohých ďalších štátoch. EÚ nie je len o hospodárstve, ale o slobode pohybu. Európska únia je nádej nádejou pre generácie Poliakov, Malťanov a Rumunov stále to predstavuje a my nemôžeme našich občanov sklamať. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Neprekračujte dve minúty. Už mám len hodinu, zvyšok nebo ty. Pani Sipel za SAD. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. No prečo je právny štát taký dôležitý? Ja myslím, že to bol komisár Timmermans, ktorý Eh, pred pár mesiacmi na plenárke povedal, že právny štát je samotný rámec, eh, v rámci ktorého, alebo v ktorom existuje demokracia. A s tým úplne súhlasím, pretože v Polsku vidíme niečo, čo je oveľa dôležitejšie ako krajina alebo členský štát, ktorý e, nedržia jeden alebo iný zákon, keď hovoríme o nezávislosti súdnictva, tak to je hlavný pilier demokracie, keď každá vláda bude môcť zbaviť sa niektorých sudcov a vymenovať nových sudcov v rámci funkčného obdobia, tak to nie je nezávislosť súdnictva a ohrozí to demokraciu. No a mne je skutočne ľúto to načasovanie, pretože rozpráva, diskusia začala začiatkom roka a ja nevidím koniec rokovaní nevidím koniec základných eh, zmien v Polsku. Keď sa pozrieme na ľudí v Polsku, tak myslím, že si zasluhujú niečo lepšie. Keď sa pozrieme do histórie, keď sa pozrieme za to, ako bojovali za slobodu, tak eh, skutočne bojovali za to, aby žili v slobodnom, slobodnej demokratickej spoločnosti a teraz ich vlastná vláda to nezaručuje. Takže ja myslím, že musíme všetci držať spolu a zaistiť, že táto situácia sa zmení vo všetkých členských štátoch a ich viacero, keď sme práve počuli od Roberty Mecoli, treba zaistiť, aby právny štát platil vo všetkých našich členských krajinách, aby sme posilnili aby sme posilnili demokraciu pre všetkých 500 miliónov občanov. Ďakujem pekne a pre EKR pani, alebo za EKR pani Stevens. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Pán Timmermans, začiatkom októbra eh, ste na pléne hovorili o situácii v Katalánsku ja si veľmi živo spomínam na váš prejav. Vy ste povedal, že španielská policia postupovala primerane. No a potom španielská policia povedala, že sa dopustili chyby a nereagovali primerane. V čo boli zatknutí katalánsky ministri a bol vydaný zatýkač na katalánskeho premiéra, ste ostali viac menej ticho. Takže násilie v Katalánsku neodsudzujete, ale keď sa v Polsku niečo odhlasuje, čo sa vám nelúbi, nepáči, tak vy <laughs> vystupujete, vystúpite veľmi rýchlo a tvárite sa moralisticky. Nemyslíte, že to je dvojitý meter a nie je to začiatok konca európskeho projektu, prečo nereagujete, keď sa ohrozuje právo na seba určenie? Myslíte, že základné hodnoty, na ktorých je postavená EÚ, sa môžu uplatňovať selektívne? Ďakujem pekne. Áno, členovia výboru LIBE nebudú tlieskať, dobre? Takže bez, tliesku, bez potlesku prosíme. A namiesto Natalie Kriesbeck, skupiny ALDE je tu Sophie Intveld. Ďakujem, pán predseda, pán Timmermans, za e, podrobný úvod do tejto témy. Áno, ja podobne ako vy veľmi dúfam, že bude dialog jeden deň. Medzi tým sa však nezdá, že sa to tak čoskoro stane v budúcnosti. Takže aké sú podľa vás dôsledky tohto pre spoluprácu policajných a E, e, súdnych orgánov, lebo e, nemôžeme hovoriť o nezávislosti, nezávislosti súdnictva v Polsku. Takže také veci ako mm, zatýkací príkaz a, a podobne, alebo mm, v prípade, keď budú riešiť spoločnosti napríklad nejasnosti alebo spory v prípade verejného obstarávania. Ako to bude keď krajiny, ktoré len predstierajú, že uznávajú e, rozhodnutia polského súdnictva, to vlastne uznávať nebudú. A po druhé, e, ja skutočne e, trvám na tom, že sa systematicky porušuje článok 2 a to sa týka slobody prejavu a zhromažďovania a pluralizmu médií, práv žien a podobne. Ja dúfam, že komisia a aj tento parlament na to bude brať ohľad. No a napokon viete dobre, že tento parlament trvá na potrebe všeobecného mechanizmu na zachovanie právneho štátu a tých jednotlivých mechanizmov a demokracie. Ja veľmi vítam slova pani Mecoli mene EPP. E Aj moja kolegyňa e, zdôraznila, že to nie je len otázka Polska, ale otázka plnenia európskych noriem v rôznych krajinách a práve preto potrebujeme všeobecný mechanizmus a som veľmi rád, rada, že komisia prišla k záveru a podobnému záveru a navrhuje niečo podobné, ale robím si veľké starosti e, so smerom, ktorým sa to uberá, že by to mala byť súčasť európskeho semestra. Ja si myslím, že by to malo byť niečo veľa silnejšie, niečo, kde aj Európsky parlament e, bude mať slova. Ďakujem. Prosím, kolegovia a kolegovia, e, dodržiavajte časový limit. Pani Pinoli za pani Anst zo skupiny Gule, prosím. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pánu podpredsedovi Timmermansovi za jeho slova a e, hneď e, sa e, spýtam, aké budú ďalšie kroky, pokiaľ ide o rozhodnutie z júla a týkajúce sa článku 7, pokiaľ teda kroky polskej vlády budú naďalej znepokojovať úniu. Ja chcem pripomenúť, že medzi tým, aj tu e, na pôde Európskeho parlamentu e, sa o tom hovorilo, že skutočne polská vláda prijala ďalšie znepokojujúce e, kroky. Pán prezident Duda, Duda vetoval niektoré opatrenia ohľadom súdnej rady, ale niektoré iné znepokojujúce kroky sa podarilo urobiť. Opatrenia napríklad aj týkajúce sa emigrácie alebo um, situácie na e, ukrajinskej hranice, pokiaľ ide o e, slobodu zhromažďovania, tlače, obmedzovanie slobodu slova, najmä pokiaľ ide o debatu o polskej histórii. Prijali sa opatrenia proti terorizmu, ktoré prinášajú dohľad nad internetom a určitú diskrimináciu E, napríklad vo vzťahu k islámu. No a takisto sa prijali opatrenia, závažné opatrenia podľa mňa, ktoré sa týkajú práv žien, napríklad e, e, od upieranie antikoncepčnej pilky a, a povedzme poža- prístup k lekárskej, k lekárskej pomoci. Ehm, takže E, predpokladá sa aj to, že niektoré fondy, ktoré sú pre Polsko určené, sa e, vlastne v dôsledku tohto všetkého zmrazia. Ďakujem. Ďakujem. A teraz za zelených e, pani Sargentini, prosím. Ďakujem, pán predseda. okrem všetkých eh, tých nedostatkov právneho štátu, o ktorých kom, pán, pán eh, zastupca komisie eh, hovoril, chcem ešte hovoriť o utečencoch na polsko-bieloruskej hranici a o tom, ako sa porušia, porušujú reprodukčné práva žien. A mení sa takisto sloboda zhromažďovania. A nesmieme zabúdať ani na problémy s financovaním mimovládnych organizácií. A toto toto e, všetko vysiela e, veľmi silné posolstvo e, a to vyslovil aj pán Timmermans a súvisí s tým otázka, aké kritéria treba splniť z hľadiska Európskej komisie, aby sa dalo uzavrieť, že sa neplní článok 2 a že treba spustiť článok 7. Takže myslím, že e, tak, jak som to sledo- ako som to sledovala, tak e, mi tam chýba ten záver. Ten záver nemôže byť ten, že budeme čakať na správu v e, Benátskej komisie v novembri. My musíme požadovať konkrétne, konkrétne opatrenia. Takže čo konkrétne treba urobiť alebo čo podľa vás treba dokázať, kým sa rozhodneme, že sa e, teda skúsil postup podľa článku 2 a opätovne sa skúsil, ale teraz už nastal čas, aby sme urobili ďalší krok. Ďakujem. Pani Vamberg z FDD tu nie je, takže e, pán Zilster z ENF nie, nie je. Pán prvý podpredseda, máte teda možnosť odpovedať na otázky pod koordinátorov. Dobre, ďakujem. Len aby sme nevytvárali nesprávny dojem. E, pani Stevens hovorila o Katalánsku, ale to nie je súčasťou tejto rozpravy, ale ja na to zareagujem z dvoch dôvodov. Za prvé, poprvé, e, hovorila o tom, čo ja som, e, ako ja som sa vyjadril k reakcii e, španielských orgánov a že tá reakcia španielských orgánov na referendum bola primeraná. Ja som toto nepovedal v parlamente, ja som povedal, že za určitých okolností e, možno E, samozrejme e, vynútiť e, dodržiavanie práva primeranou silou, ale ja som sa nevyjadroval k tomu, čo sa stalo vtedy v Španielsku, o tom som ešte nemal dostatočné informácie. Ja by som toto chcel skutočne uviezť na pravú mieru a takisto som veľmi jasne povedal, že násilie samozrejme do tohto aspektu nikdy nepatrí, lebo násilie nikdy neprinesie žiadne riešenie. No a druhá poznámka, ktorú chcem vysloviť Hovoríme dnes o Polsku a mne sa nepáči ehm, tento mm, postoj, čo keby, čo by bolo keby. Ehm, keď som bol ehm, ministrom, ešte keď sa hovorilo o Rusku, tak sa stále takto poukazovalo, a čo toto, a čo tamto v súvislosti s Ruskom. A ja vlastne som vtedy odpovedal tak, ako E, odpoviem aj dnes. Budeme o tom hovoriť a o iných veciach budeme hovoriť. Teraz sa musíme e, venovať veciam, ktoré e, sú na programe dnes a takto zareagujeme na otázku pani Stevens. Budeme hovoriť o tom, čo je na programe dnes a pri iných príležitostiach, keď budú, tak budeme hovoriť o tých ďalších. Ale dnes hovoríme o situácii v Poľsku a prepáčte, tú diskusiu nemožno odvádzať na iné témy pretože o tom budeme hovoriť jednoducho neskôr. Ale pokiaľ ide o Polsko, čo skutočne očakávame? Pretože mnohí ste sa spýtali, či použijeme článok 7 alebo iné nástroje, ktoré máme k dispozícii. Ja chcem jasne povedať, čo očakávame od polských orgánov v tejto chvíli. V prvom rade sa domnievame, že orgány by mali predložiť nové návrhy zákonov o e, Najvyššom súde a súdnej rade, a to plne v súlade s európskymi normami ohľadom nezávislosti súdnictva a e, súdnej rady pretože v súčasnej forme by to e, viedlo k podriadeniu týchto súdnych právomocí, e, vlastne výkonnej právomoci, výkonnej moci a po druhé e, celý rad súčasných súdcov by v podstate musel odísť. Takže ja E, som im to povedal v dialogu a samozrejme a poviem to v dialogu, ale toto vám hovorím e, na tomto mieste dnes a pokiaľ ide o organizáciu e, nižších súdov, treba to zosúľadiť s európskymi zákonmi, to znamená tým, že sa jednoducho zrušia tie časové limity pre sudcov a sudkyne, lebo to je v rozpore s európskymi zákonmi a samozrejme E, toto e, takisto sa treba postaviť aj k vymenúvaniu nových sudcov a e, k odchodu tých, ktorí už sú. A pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva, samozrejme tam treba vylúčiť vonkajšie vplyvy samozrejme zo strany ministerstva a ministra spravodlivosti a treba takisto obnoviť legitimitu súdnictva ústavného súdu. Toto požadujeme od polských orgánov a ak nebude žiadna reakcia na tieto veci, a tu nejde len o to, že by to chcela komisia. Toto je jednoducho v súlade s tým, čo požadujú ďalšie medzinárodné organizácie a čo veľmi jasne takisto vyhlásili. Takže ak v tom nenastane žiadny posun, tak nebudeme mať inú možnosť, než použiť iné nástroje, ktoré máme k dispozícii v určitej chvíli. Chcete, aby som o tom povedal niečo teraz, ale ja o tom teraz hovoriť nebudem. A mimochodom, netreba pripomínať, tomuto výboru, že parlament môže rozhodovať sám v týchto veciach a nepotrebuje na to komisiu. Ak si myslíte, že to komisia nerieši vhodne, tak e, môžete na seba preziať zodpovednosť a môžete to urobiť e, vtedy, keď to budete považovať za vhodné. Pani Intveld sa spýtala na dôsledky e, pre spoluprácu policie a súdov. Vo všeobecnosti spolupráca eh, policajných a súdnych orgánov a eh, vôbec spolupráca v domácich veciach, to všetko závisí od eh, súčasnej, od vzájomnej dôvery a ak je táto dôvera vystavená narastajúcemu tlaku vzhľadom na neistoty v systéme súdnictva, tak samozrejme tá spolupráca sa skomplikuje a ja skutočne vyzývam polské orgány, aby odstránili všetky zdroje e, nedôvery. Nezávislosť súdnictva je v tejto spolupráci zásadná. Nezávislé preskúmanie rozsudkov nezávislými sudcami je zásadné, ak chcete mať dobrú spoluprácu a ak chceme mať e, aj dobre fungujúci vnútorný trh. Treba mať istotu, že sa uplatňuje európske právo všade rovnako v celej Európskej únii Takže toto e, budú e, toto sú moje e, reakcie na vyjadrenia koordinátorov. Ďakujem, pán podpredseda. A teraz členovia Líbe opäť máte dve minúty. Budem vám dávať slovo v poradí, v akom ste sa prihlásili. Pani Kudrická, eh, pán eh, predsedajúci, Európska únia je spoločenstvom na politickej a hospodárskej rovine, ale je to takisto aj spoločenstvo, ktoré spájajú právne predpisy a eh, spoločné základné demokratické hodnoty, ako práve napríklad právny štát a roz, a rozdelenie moci a asi 80 e, verejnosti v Polsku podporuje naše členstvo v Únii a ta, to znamená, že podporuje aj tento e, právny aspekt e, únie, ale vláda to vníma ináč a nevedie konštruktívny dialog s komisiou a to sa obracia proti 84% obyvateľstva Polsku, ktoré sa domnieva, že Európska únia predstavuje pre nás spoločnú hodnotu, e, ktorú, ku ktorej sa prikláňajú. Takže napokon chcem citovať list 54-ročného e, muža, ktorý ktorý e, e, zvolil e, neobvyklý spôsob protestu proti postupu súčasnej vlády. A ide o to, že tento, táto vláda skutočne otresla základmi nášho štátu a spoločnosti. Takže ja trvám, pán predseda, na tom, aby ste podnikli ďalšie kroky proti tom, tejto vláde tak, e, aby napokon táto vláda bola ochotná viesť konštruktívny dialog. Ďakujem. Pán Bony, prosím. Vážený pán predseda, áno, tak e, ako to už odznelo a ako hovoria tí, ktorí u nás vládnu, neustúpime ani o krok a to ani pred medzinárodnými organizáciami. To samozrejme e, nemôžeme akceptovať a e, dokonca ani v prípade e, toho, keď sa Piotr včasne pokusil upáliť, ani tam vláda neustúpila. To znamená, aj keď sa ľudia rozhodnú, že radšej zomru v tejto situácii, tak vláda nie je ochotná ustúpiť ani, ani pred rôznymi manifestáciami svetla napríklad, alebo toho pred tým, čo sa stalo u nás v auguste. Asi 60 ľudí bolo obvinených e, a dokonca boli dočasne uväznení. Takže e, vláda neurobí krok späť ani pod e, tlakom takýchto zásadných postojov, ani v prípade o otázky o ochrany osobných údajov alebo napríklad v prípade majetkových priznaní. To znamená, že je to tak, že u nás určité profesie musia mať potvrdenie od prokurátora, alebo potvrdenie, eh, po, po, povolenie od prokurátora, to je skoro ako z Orbelovho románu. To, tie zákony eh, sú podobné eh, tomu, čo dalo by sa to jednoducho zasadiť do Orvelovej knihy 1984. Takže protestuje sa proti tomu, ako to vyzerá, v oblasti súdnictva, ako sa vlastne decimuje nový personál, že tí súdcovia v podstate ani nie sú schopní reagovať na e, tú situáciu. Takže ja si myslím, že je tá situácia oveľa závaznejšia, než sa možno javí na prvý pohľad, lebo e, obyvateľia, ktorí veria v európsku demokraciu, každý deň prichádzajú o svoje práva, o svoje tradície, o zásady, ktoré sú dôležité pre právny štát. Mám teda jednu otázku. Pamätáte sa na nejaký iný európsky štát, pán predseda, kde by vláda takto pošliapávala ľudské práva, občianské práva svojich vlastných občanov? Pán, pán Jurek, ďakujem, pán predseda. Ja sa zameriam len na európske zásady a európske otázky. Vy tvrdíte, že nemáte dostatočnú reakciu zo strany polských orgánov. No už ja sa domnievam, že oni reagujú pomerne často a možno niekedy aj celkom zbytočne na vaše listy, ale Európska komisia nemá žiadne právo vydávať nejaké pokyny jednotlivým vládám. Samozrejme, že komisia môže prísť s nejakým svojim stanoviskom, ale v podstate vysielanie nejakých odporúčania a podobne, no, hoci je to zakotvené e, v zmluvách, ale e, to skôr prináleží rade. Takže vy si v podstate osobujete niečo, čo vám neprináleží a postupujete nakoniec len instrumentálne. Nechcete hovoriť o iných krajinách. A je to také selektívne. Ja som bývalý minister, vy ste tiež boli ministrom zahraničia a viete, čo to znamená selektívna spravodlivosť. Že sa zakrývajú a zatvárajú oči e, v prípade niektorých realít medzinárodných. No a samozrejme, s tým súvisí aj sloboda slova. Nás znepokojuje, že bývalý premiér Jean-Pierre Farren protestoval napríklad e, proti vymazávaniu krížov alebo sraňovaniu krížov a z vašej strany žiadna reakcia. Alebo to, čo sa deje v Rumunsku, organizujú sa konkrétne akcie. My by sme teda očeká, očakávali nie to, že budete e, intervenovať, ale to, že skôr e, jednoducho prídete s konkrétnymi stanoviskami aj v prípade iných krajín. Takže Zajtra napríklad uplynie 100 rokov od veľkej eh, oktobrovej revolúcie a dúfam, že vyjadríte aj solidaritu s obeťami eh, tohto šialeného storočia. To si myslím, že by bol príspevok k ľudským právam, pán predseda. Ďakujem vám. Ďakujem. Chcem sa poďakovať pánu Timermansovi za to, že si svoju úlohu berie vážne, že komisia sa ako strážca zmluv musí starať o to, keď vzniknú takéto problémy. Nehodnotíme to jednoducho, je to povinnosť komisie plniť to. A ja si myslím, pán podpredseda to tu jasne demonstruje. Mňa prekvapuje, pretože nie je pripravená poľská strana e, rozprávať sa. Bolo by na čase, e, aby sa tak udialo, pretože je známe, že v rozhovoroch, rozhovore sa veci dajú lepšie vyriešiť. Moja otázka smeruje na pána Timmermansa. Vyjadrila sa polská vláda k tomu, e, takže nie je pripravená k rozhovoru. Čo by sa vlastne vytvoril ako možnosti v rozhovore a potom otázka, čo sa udeje, keď sa neudeje teda nič. Keď je to všetko len zdržovacia taktika, ste pripravení uzavrieť článok 2, aby my ako parlament sme mali možnosť ísť ďalšími krokmi. Ďakujeme, pán Vojt. Ďakujem pekne. Pán Timmermans, trošku si to zľahčujete, keď tvrdíte, veci sa nedajú porovnávať. Ale keď ste strážcami e, zmluv, tak musíte si e, dávať pozor na rovnaký prístup v európskom práve. Správne ste povedali, že nezávislosť spravodlivosti E, znamená bezpečie sudcov, ale nepovedali ste nič, že, že pán Jens Majer v Drážďanoch e, stratil príslušnosť pre mediálne právo, hoci sa zastavil postup pre e, údajné podnecovanie k nenávisti. Vy tu hovorí sa tu o Eh, chybách v, v súdnictve, eh, kočovania lesov a naopak v Španielsku hovoríte, že sú to vnútroštátne otázky, idete ešte ďalej a tvrdíte, a tu citujem z nemeckého rozhlasu z 5. novembra, ak by išlo o obhajobu právneho tak primeraný eh, použitie sily je E, zohľadniteľné. Vy tak nemôžete ísť takto ďalej, že vnútroštátne konflikty sú v poriadku a v, pori- v Polsku jednoducho nie. Hovorili všetci, ktorí chceli, ešte je pani Gomeš a potom po, budú mať priestor nečlenovia Líbe. Ja vidím, že pokiaľ ide o najnovší škandál o tzv. Paradise Papers. E, Polský minister financí, tajomník súčasne, ktorý poprvý bol prvý, ktorý porušuje teda princípy solidarity a spravodlivosti. K tomu, o to žiadame, a to sa však neudeje, ak právny štát sa nedieje. A práve to nefunguje v Polsku. Ja som z krajiny, ktorá bola naozaj Európskou komisiou poučovaná a nedošlo tu otázku poušovania právneho štátu, kde bývalý prímier bol žalovaný z korupcie daňových únikov a prania špinavých peňazí, pretože funguje právny štát. Takže minimum, ktoré tu očakávam, je konať. A keď polská vláda ani len nezačne dialog s komisiou, tak minimum, ktoré očakávam od komisie, je konať a použiť postup podľa článku 7. Oh ak máme čas, máme právo vyzvať i členov mimo výboru RABE, LIBE. Pani Višnevská bude prvá. Pani Holmajer takisto. Ďakujem veľmi pekne. Je mi naozaj ľúto, že zasa náš výbor sa venuje tomuto problému, pokiaľ ide o demokraciu v Polsku Polsko má jasný problém. Opozícia, ktorá tu je, sa nezmierila s tým, že prehrala v demokratických parlamentných voľbách. A táto opozícia klamlivo buduje tento falošný obraz Polska vo vašich očiach. Príďte ale k nám, dámy a páni, aby ste videli, ako vyzerá situácia u nás. Aby ste sa pozreli na to, ako vyzerá právny štát. Terejšia vláda má v parlamente väčšinu. Rada by som vás uistila o tom, že v súčasnej dobe realizujeme napríklad i Poliaci rozhodujú o tom, čo sa u nás deje, na tom je založená demokracia väčšina môže presadzovať program, s ktorými išla do volieb. Vy tu hovoríte o tom, že ide rozdiel medzi odchodom do dôchodku žien, žien a mužov, ale dámy a páni, ja by som vás rada informoval, že pri najmenšom 8 členských krajín EÚ má rovnakú situáciu. Nejde tu o nejaké nútenie, je, je to voľba. Jedna z komunistických kolegyň hovorila o právu na reprodukciu žien. Prosím vás, vážená pani kolegyňa, to sa týka e, to sa týka snad zvierat, prokreatívne práva sa týkajú ľudí, rozlišujte medzi týmito slovami, dámy a páni, vy by ste mali chrániť a rešpektovať demokratické voľby, ktoré u nás v Polsku prebehli. A ako si to Poliaci vybrali komunistom, by som rada povedala toľko, že ľavičiarstvo a šírenie komunizmu je u nás zakázané. Dokonca máme dekomunizáciu názvov ulic v Polsku. Chcem vám pivodu, že máme právo zobrať členov mimo Libe. Ak chcete, aby som dával slovo členom mimo Libe, e, obmedzte sa, aby vaše e, príspevky boli plné rešpektu. Pani Thon e, Forstein, ktorú som zabudol z našej chyby, ešte jeden. Takisto pani Holmer, to je naša chyba výlučne. Takže ešte jeden člen mimo Libe, ako som slúbil. A potom pani eh, Holmajer a pani von Hornstein. Takže teraz ešte pán Kužmiuk na dve minúty maximálne. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, právny štát v Polsku sa mu dali. Demokracia eh, prekvitá Komisia sa venuje polskej otázke. Vy ste hovorili o tom, ako funguje ústavný súd. Ja som sa pozrel na to, koľkým otázkam sa venoval za tri mesiace. Asi 400 prípadov skracujú termín, pretože v minulosti sa venovali len politike a druhý zákon fungovanie základných súdov to funguje 4 e, mesiace. Minister spravodlivosti zmenil členov tých vedúcich len v niekoľkých desiatoch prípadov. Takže opozícia tvrdí, že dôjde k úplnej zmene všetkých vedúcich predstaviteľov, to nemá nič spoločné s realitou. Ďalej potom tá záležitosť so znižovaním veku odchodu do dôchodku. My sme to znížili pre všetkých občanov. Je ťažké si predstaviť, že by boli sudci nejak diskriminovaní, že, že pracovali dlhšie ja si neviem predstaviť, že by sa komisia nás snažila donútiť, aby naši sudcovia pracovali a zostávali dlhšie v pracovnom pomere než iní ľudia. To je jednoducho, o čom hovoríme. Tu sú len dva návrhy, to nemôžeme o tom debatovať. A ešte posledná vec, vy ste hovorili, pán komisár, aby sme to neporovnávali s inými krajinami. Avšak vo eh, francúzsky máme dekrety, ktoré obmedzujú pracovné práva. Komisia nereaguje. V Španielsko je na kraji rozpadu. Pani Stevens už hovorila na vašich reakciách na túto situáciu. Tu je dvojitý meter. Ak komisia bude postupovať takto, tak budete rozkladať úniu zvláštneho stredu. E, Držte sa prosím času. Teraz pani Holmajer a pani e, Thornstein. Ešte procedurálna poznámka pani e, Spinelli, veľmi rýchlo. Len stručne chcem pripomenúť polskej kolegyne. Poprvé, nie som komunistka. Po druhé, výsledok volieb. Získaná väčšina to nie je synonymom právneho štátu väčšinová vláda je pod právnym štátom, pod domináciou e, právneho štátu. Pani Holmajer? Ja by som na úvod chcela povedať, že i zvolená vláda sa musí držať právneho štátu. Nemôžete povedať, že mám väčšinu voči právnemu štátu. Sú určité princípy, ktoré v EÚ máme, a k tomu práti princíp právneho štátu. A pre mňa to následne znamená, že potrebujeme zlepšený a zrýchlený mechanizmus. A poznámka voči Španielsku bez ohľadu na to, či chceme tento postup lebo nie, tu nejde o nezávislosť e, súdnictva, pretože súdnictvo koná v zmysle ich zákonov a ich ústavy, bez ohľadu na to, či si to vláda žela alebo nie. Treba veci jednoducho rozlišovať. Mám na vás otázku, pán podpredseda komisie, či členské krajiny na základe narastajúcich problémov v oblasti právneho štátu pripravené pridať sa k takému e, mechanizmu tak ako to parlament v iniciatívnej správe pani Infeld väčšinovo prijatej prijal, nájsť rýchlejší, presnejší, e, akčnejší mechanizmus, pretože niekedy máme dojem, že narážame na hranice a medzi tým, čo je článok 7 a čo je dialog, nevidíme veľký manevrovací priestor medzi tým. Tu by ma zaujímalo, ako vyzerá vývoj v členských krajinách. Thank you. And finally, Mrs. Po, ako posledná pani Tón Hohenstein. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem poďakovať za celú túto diskusiu. Je, veľmi, je mi to veľmi ľúto, pán Korvin Mike, e, že niektorí sa to zmeni, snažia zmeniť na politickú záležitosť. My sme si všetci vedomí toho, že parlament by nemal slúžiť na to, aby sme si ubličovali, ale by tu prebiehali zásadné rozpravy. Ide tu o to, že vláda, ktorú si zvolila väčšina, nedodržuje právo. To je dramatické a, v európskych krajinách, krajinách EÚ, je to nevýdané. Musím to opakovať. Demokracia, snaha ochrániť všeobecne právo, dodržovať právo, ale tiež práva tých, ktorí prehráli voľby, menších strán, práva tých, ktorí, povedzme, vyjadrujú určitú neposlušnosť, pretože nejde len o, o zákon, ale i o svedomie. Blokovanie určitých pochodov fašistov. Máme tu momentálne toľko záležitostí, ktorým sa súdy musia venovať. Európsky súd, spravodlnosť bude preťažený. Je tu množstvo osob, ktoré sa budú odvolávať až na európske súdy. A posledná vec. Chcem povedať, že verím v to, že v demokrati všetkých krajín, ak budú spoločne bok po boku, tak naša demokracia bude mocnejšia. Dámy a páni, rada by som vám vás pozbudila k tomu, aby sme všetci spolupracovali v rámci mimovládnych organizácií s našimi, s našimi občanmi, stranami, so všemi tými, ktorí si cenia naše spoločné hodnoty. A takých ľudí je v Polsku naozaj veľa. Ďakujem. Ďakujem kolegovia. A teraz sa môžeme vrátiť k odpovediam pánu podpredsedu. Ďakujem za vaše komentáre. Zareagujem teda primerane v Najprv otázka, či komisia má kompetencie, e, pokiaľ ide o použitie e, alebo teda rámca k právnemu štátu. Nebola to otázka, ale prídem k tomu. Je to prepojené. Náš rámec pre právny štát sa spája cez článok 7 s našimi právomocami. Komisia, podobne ako Rada a parlament, môže predložiť návrh na spustenie sankčných mechanizmov v zmysle článku 7 Tie sa týkajú hodnot v článku 2, vrátanie právneho štátu. Právec právneho štátu hovorí o to, ako chce e, komisia riešiť s otázkami, ktoré môžu viesť k vážnemu porušeniu. A tým pádom spadajú pod článok 7 zmluv. Takže je, nemali by sme diskutovať o kompetenciách. Nechápem, ako sa to neustále vynorí a vy ste prekvapení e, e, ľuďmi, ktorí to neustále prednášajú. Ale súhlasím s pani e, Intfeld a pani Holmajer, že dnešný systém má určité medzery. Nedáva nám dosť priestoru konať vo vzťahu s radou a s inými. Parlament samozrejme o to má, na to má silné názory. A ja som parlamentu povedal, keď sme zavádzali pracovný program komisie, že komisia chce s parlamentom na tom pracovať. V širšom zmysle chcem povedať, som otvorený týmto diskusiám. Takisto e, e, mám dojem, že v rade je narastajúca podpora pre myšlienku, ktorá, ktorú mimochodom podporuje výrazne aj belgická vláda, mať širšiu revíziu právneho štátu, také, také tak povedať, peer, peer review pretože vždy je tu taká určitá nevôľa, keď niečo vzíde v tom či onom členskom štáte. Takže táto revízia každého členskej krajiny pravidelne je niečím, čo v rade získava väčšiu podporu, než keď som toto predložil, keď som bol minister zahraničných vecí pred 5 rokmi. Takže i tu možno je, môžeme pokročiť v tejto oblasti. Zdieľam tu totiž analýzu dvoch prístomných kolegov. A v tomto kontexte jasne poviem, zameranie tu na komisiu, keď sme nadniesli otázku právneho štátu v Polsku na rade, bola tu silná podpora veľmi silnej väčšiny členských krajín k pozícii komisie. Takže celý tá, celá tá predstava, že nejaký blázon v komisii sa obracia na Polsko, tak to vôbec, vôbec nie je realita. Väčšina členských krajín povedalo, na dnes sme to s obavami, ale kooperatívne nechcú trestať. Chcú, aby Polsko sa odklonilo z tejto cesty, ktoré podľa nich odkloní Polsko od kde by malo byť v centre Európy, ako jedna z najdôležitejších krajín. Pretože členské krajiny chápu význam právneho štátu, aby fungovala EÚ, vrátane vnútorného trhu vrátane spravodlivosti v e, spolupráce v oblasti vnútra i ďalších relevantných otázok. A tiež i pokiaľ ide o ochranu našich občanov. Polskí občania sú občanmi Európy. To je argument pre ďalších Európanov, argument, ktorý prežíva na pôde rady. Takže zastavte to zmýšľanie, že ide len o mňa na misii voči Polsku. Ak tu je niekto, kto za svoju kariéru bojoval pre Polsko, je to, som to ja. Na rôznych pozíciách. Ak je tu nejaká obava, kritika zákonov a návrhov zákonov v Polsku, je to obava, ktorú zdieľajú výrazne väčšina členských krajín, bez ilúzií. Nechcú Polsko zatlačať do rohu, pretože majú úprimné obavy, chcú, aby sa Polsko vrátilo na cestu právneho štátu, pretože to urobilo pre Polsko za posledné 10 ročia také zázraky. Takže to je prvá vec. A ďalej otázka dôchodkového veku, veku odchodu do dôchodku. Opätovne, čo sa týka všeobecnej otázky dôchodkového veku, tak rovnaké, rovnak, ehm, rovnaké postavenie je jedným z základov, základných pilierov, na ktorých je vybudovaná EÚ a máme pravidlá prijaté v roku 1979, sa hovorí o rovnosti mužov a žien e, v rámci sociálneho zabezpečenia vrátania dôchodkového veku. Členské štáty nemusia zavádzať rovnaký dôchodkový vek okamžite, tak musia ísť smerom k dosahovaniu tohto cieľa. A treba povedať, že všetky členské štáty, ktoré ešte majú rôzny dôchodkový vek pre mužov a ženy, príjmajú kroky smerom k rovnakému zaobchádzaniu. Avšak obrátenie takýchto opatrení a zavádzanie e, diskriminácie, to nie je kompatibilné ani s listom, ani s duchom práva EÚ. A tiež treba povedať, že negatívny sociálny dopad e, nižšieho e, dôchodkového veku pre žien na úroveň ich dôchodku a sociálneho ohrozenia, to sa hovorilo, v tom sa hovorilo v odporúčaní špecifických pre krajiny, ako aj správ pre krajiny ako aj správe komisie o hm, tých rozdieloch. Znižovanie dôchodkového veku tiež otvára ďalšie otázky, napríklad finančná udržateľnosť dôchodkových systémov. V každom prípade ja myslím, že máme spoločnú zodpovednosť, aby sme niečo robili. Problémy, ktoré ženy v EÚ vo všeobecnosti je 40-percentné rozdiely dôchodkov medzi mužmi a ženami. To je nepriateľné, neudržateľné. neudržateľné. Tým, že budeme zavádzať rôzne dôchodkové veky pre mužov a ženy, tak tento problém sa ešte zhoršuje a nemali by mať ženy šancu ekonomické nezávislé, nemali by mať rovnaké práva ako muži v rámci pracovnej síly, nemali by mať možnosť prijať vlastné rozhodnutia ktoré mne budú vnúcované politicky. Ja myslím, že to je jedným zo základov právneho štáta, štátu a našich zdieľaných hodnôt. Ďalej otázka. A skutočne musím to zdôrazniť, pretože to sa objavuje veľmi často. To tvrdenie, že pretože sme zvíťazili voľby, je to to je dôsledok demokracie a my môžeme určovať, ako by mal vyzerať právny štát a zásady právneho štátu. Žiadne víťazstvo v voľbách vám nedáva možnosť porušovať ústavu, ignorovať ústavu a porušovať zákony. Ako som už povedal niektoré, v v zákone o ústavnom súde, niektorí súdcovia boli vymenovaní porušením Polskej ústavy niektoré sudcovia vymenovaní v súlade s ústavou nedostali mandát na ústavnom súde. Tieto veci sú jasne zakotvené v polskej ústave. Nedá sa používať argument, že ste, vy, že ste vyhrali voľby, že môžete jednoducho ignorovať ústavu alebo ju porušovať. Samozrejme, ak nájdete väčšinu, tak môžete zmeniť ústavu. To je vaše demokratické právo. Demokracia vám dáva právo zmeniť ústavu, ak máte väčšinu. A opätovne zmena ústavy sa nedá robiť v tom rozsahu, že porušíte zásady, ktoré ste prijali v medzinárodných zmluvách a to sú, ako je, tak, ako je zmluva o fungovaní EÚ. To sú tiež e, limity. To myslím treba povedať veľmi jasne. Pretože ak vieme niečo o európskej histórii, tak vieme, že demokratický argument v minulosti sa využíval na odstraňovanie ľudských práv a na osmiešenie právneho štátu. To je súčasť našej kolektívnej európskej histórii. A po druhej svetovej vojne sme sa poučili, že skutočná demokracia je na troch pilieroch. Demokracia, rešpektovanie ľudských práv a rešpektovanie právneho štátu a jeho zásad. A jedna sa nemôže nikdy použiť proti druhej, ak nechceme zopakovať tie hrozné chyby, ktoré, ktoré Európa neurobili v minulosti. A viete veľmi dobre z polskej histórie, že komunisti e, použili právny štát proti demokracii. E, pretože keď ich e, atakujete, a to robili, keď som tak urobil, tak oni upozornili že na svoju ústavu a povedali, toto je v našej ústave. Ich upozorníte na porušovanie právneho štátu, a ľudských práv. No a ak, ne, ak nechcete, aby demokracia porušovala právny zákon, tak nepoužívajte právny štát, aby, poru, aby oslaboval demokraciu. To sú tri piliere našej spoločnosti. Ak nechceme zopakovať závažné chyby našej minulosti, a ja vás prosím, aby ste prestali používať ten argument, to, čo robíme, je jednoducho pretávením demokratického hlasovania a volieb. A ja som nevidel na žiadnej platforme, mimochodom, na voľbách v Polsku, žiadna strana nehovorila o zmenách a reforme ústavy a ústavného súdu. Veľa vecí, ktoré uvádzajú tí, ktorí kritizujú komisiu, nemajú žiadnu súvislosť s konkrétnymi návrhmi. Ja som zareagoval na konkrétnu kritiku, či máme kompetenciu, demokra- argument demokracie, argumenty o dôchodkovom veku, ale ja myslím, že užite iných otázok. No, v rámci debat o Katalánsku, Malte nikdy nediskriminujeme. My sme z politického hľadiska farboslepí a ak sa objaví nejaký problém, tak o ňom budeme hovoriť. A už som to urobil na plenárnom zasadnutí a zopakujem, tak to bude potrebné. Nemôžeme sa nechať eh, viesť naše cesty a nepomáha to vašim argumentom, ak musíte uh, si na pomoc brať ďalšie problémy, vy ste, vy ste svoje argumenty, že členské štáty, členské štáty o ďalších veciach eh, v súvislosti s situáciou v Polsku, tomu možno prídeme, ak bude mediálny zákon predložený v parlamente. Ja sa ale sústredím na tie veci, ktoré máme teraz na stole, a to je reforma ústavného súdu a tie zákony, ktoré už boli prijaté alebo sú v procese príjmania v Polskom parlamente. No a musím jasne vám povedať dnes tiež, komisia má názor, že tieto zákony vytvárajú alebo sú hrozbou, systematickou hrozbou pre právny štát v Polsku. Potovne komisia je v tomto názore osamotená. Máme Európske organizácie súdcov, OSN a osobitný spravodajca eh, pre otázky nezávislosti súdnictva zdieľa náš názor. Poznáme stanovisko Benátskej komisie z predchádzajúceho mandátu a čo skoro budeme vedieť aktuálne. No a iste, polská vláda nemôže to všetko len ignorovať a tváriť sa, že len jeden človek na komisii má problém a že to nie je vôbec problém. A inak to nie je problém. Musí byť jasné v polskej vláde teraz, že väčšina tohto parlamentu je na rovnakej línii ako komisia v tejto otázke. Istotne polská vláda musela uvedomiť, že mnohé členské štáty eh, majú veľké obavy, viaceré to vyjadrujú, ako Francúzsko napríklad. Ďalšie nie sú verejne, mm, nemajú verejné výhrady, ale uh, priamo z polskej vláde oznamujú svoje výhrady a obavy. Takže ja ho opakujem, snažme sa vyriešiť otázku nie nejak, nejakým trestom, ale tak, aby jeden z našich najväčších členských štátov sa vrátil na správnu cestu rešpektovania právneho štátu. Máte obrovský manévrovací priestor s tým politickým mandátom, ktorý ste dostali od svojich voličov, bez toho, aby ste museli ohlasovať právny štát. To netreba robiť, takže prosím, nerobte to. Prosím, vráte sa k tým vzdelaným hodnotám na európskej úrovni. Prosím, umožnite nám priamy dialog s ministrami v tejto veci, pretože ten potrebujeme som neustále nehovorím o dátume, 24 hodín denne, každý deň z týždňa, každý v mesiaci som k dispozícii ministrom polskej vlády, aby sme mohli viesť dialog o tejto veci. A ja dúfam, že si uvedomia, nájdu možnosť, pretože potrebujeme to napraviť. Ak sa nám nepodarí zabrániť a teda zachrániť právny štát v Európe, tak oslavíme jeden z hlavných princípov EU a netýka sa to, nebude sa to týkať len Polska, ale nás všetkých. Bude sa to týkať nás všetkých. Nežijeme na ostrove, my sme príliš prepojení na to, aby sme túto otázku mohli ignorovať. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Thank you very much. Thank you, colleagues. That brings us to the... Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Tým sa dostávame na koniec tejto rozpravy. Ďakujem pekne, pán podpredseda komisie, a ďakujem aj vášmu týmu, ďakujem kolegovia. um, Helga. Helga. Chcem teraz zaujať pozornosť skupiny EKR. Prosím vás. Colleagues, I want to move to... Kolegyne, kolegovia, rád by som prešiel bodu 5, ale čakáme na pani Makovej mohol by mi jeden z poradcov EKR, mm, mohol by som prísť? Uh, pani Stevens. Mňa by len zaujímalo, či by pani Stevens mohla začať. Dobre, kolegyne, kolegovia. Rýchlo teraz vybavíme bod 5. To je budúci VFR. Pani Makovej je na ceste. Čakáme na ňu, ale zase, že mešká. Takže pani Stevens predloží návrh stanoviska v jej mene. Ďakujeme veľmi pekne, Helga. Nech sa páči, máš slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja pani Makovej nahradím, je na ceste. Ale začneme teda túto časť rozpravy bez jej prítomnosti. Ja som, kolegyňa a kolegovia, veľmi Rada, že vám môžem e, predniesť e, názor e, na návrh stanoviska Libe ohľadom ďalšieho viacročného finančného rámca po roku 2020. Takže ide teda o finančný rámec po roku 2020. Ja chcem v prvom rade rozdeliť e, azyl a riadenie hraníc na troch e, jasných e, hraníc, aby sa zabezpečila solidarita, bezpečnosť a právny štát v Európskej únii. Opatrenia v oblasti bezpečnosti a migrácie nemožno pokrývať len súčasnými nástrojmi, ktoré sú obmedzené. Treba E, takisto zahrnúť generickejšie budúce nástroje ako e, fondy e, súdržnosti alebo aj také nástroje ako Fond pre bezpečnosť Európy, únie. A Všetky európske agentúry e, spravodlivosti a domácich e, vecí by mali mať k týmto fondom prístup, aby mohli zvyšovať svoje operačné schopnosti. Po druhé sa domnievam, že štruktúrálne investičné e, fondy by mali po roku 2020 pokračovať a napríklad Európsky sociálny fond by mal sa zameriavať na programy s cieľom radikalizovať marginalizáciu, zločiny z nenávisti a xenofóbiu. Po tretie, vyzývam e, na primerané financovanie migrácie a bezpečnosti, tak aby sme mohli využívať e, mechanizmy flexibility európskeho rozpočtu, tak ako v súčasnom e, viatočnom finančnom rámci. po štvrté, treba zabezpečiť koherentnosť medzi financovaním rozpočtu EÚ a cieľmi to znamená presuny v, vo výdavkoch a prioritách. Po piaté, rozšírenie používania európskych trastových fondov by malo vyžadovať, aby 100% týchto fondov bolo zahrnutých do rozpočtu Európskej únie a Európsky parlament by mal byť schopný implementovať e, svoju e, funkciu kontroly nielen nad týmito trastovými fondmi, ale aj nad e, celým ich vynakladaním. Po piaté, v súčasnom viažnom finančnom rámci len 1% je vyčlenené na Schengen politiky azylu, migrácie, hraničných kontrol a vnútornej bezpečnosti. Domnievam sa, že táto čiastka by sa mala prispôsobiť podľa súčasných priorít a víziev, ktorým dnes čelíme. Po siedme, e, jednoznačne podporujem e, Eh, rolu eh, agentúry SVV e a, a takisto aj eh, ich rolu vzhľadom na politické očakávania, ktoré máme od týchto agentúr a vzhľadom aj na ich operačné potreby. Nedostatočné financovanie Europolu, Eurojustu a SIPOLu v súčasnom viacročnom finančnom rámci treba napraviť a bude to vyžadovať ďalšie financovanie po roku 2020 v rámci finančného rámca. Treba vyčleniť primárne zdroje na e, hladkú implementáciu a plnenie priorít EPPO. A podčiarkujem význam práce EU LISA a vyzývam na rýchlu implementáciu systému vstup-výstup európskeho systému vydávania opravnenia a cestovanie a to s cieľom e, uľahčiť výmenu informácií o e, trestných záznamoch v celej Európskej únii. A napokon navrhujem jasné a prísne pravidlá pre e, postihy členských štátov, ktoré neplnia požiadavky právneho štátu a vyžaduje, je potrebné prijať jednoznačnejšie opatrenia z našej strany. Tie vlády, ktoré ne plnia princípy právneho štátu, musia pochopiť, že tieto pravidla nemôžu do nekonečna porušať bez toho, aby to malo akékoľvek následky. Ďakujem. Ďakujem Helga, ďakujem za tento príspevok. E, Silvia Judit, e, tieňový spravodajcovia SDD, chcete? E, chcete sa vyjadriť? No, no, Pani Stevens vás nahradí. Ja som to pochopila, pán predseda, neobávajte sa. Eh, Chcem poďakovať eh, za tento návrh stanoviska pani Makovej. Je to veľmi dôležitá vec. Po roku 2020 bude rozhodujúci celé obdobie pre EÚ. Libe by sa malo zúčastňovať aktívne na načrtávaní kontúr tohoto všetkého tri veci v tomto stanovisku. Ako tieňová som sa snažila pozmeňovať text k migrácii. Môžeme si byť istí, že to nás bude zamestnávať aj po roku 2020, pretože pretrvávať budú i klimatické problémy. Po druhé, treba lepšie definovať potreby k financovania rôznych agentúr EÚ. <clears throat> E, rada by som, aby sa vyjasnil odsek 7, pokiaľ ide o členské krajiny, ktoré nerešpektujú právny štát, aby sme tu mali, nemali stav kontraproduktívny a penalizujúci pre občanov. Toľko som chcela v stručnosti povedať, ako tieňová spravodajkyňa. Thank you very much. Ďakujem, Silvii. nemáme e, teda dohodnutý čas. E, neviem, hlási sa niekto o slovo? E, takže kým sa kolegyňa sem dostane, chcete niečo povedať alebo napríklad dodať niečo k tomu, čo prezentovala pani Stevens? Áno, ďakujem vám, hovorí pani Makovej. Bohužiaľ, ja som bola na ceste z letiska, nedalo sa to urýchliť a Helga bola taká láskavá, aby e, ma nahradila. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby štruktúrálne a investičné fondy po roku 2020 pokračovali a napríklad Európsky sociálny fond a iné by mali riešiť aj a pokrývať aj potreby financovania boja proti radikalizácii, zločinom z nenávisti a xenofóbie. Takisto treba viac peňazí pre migráciu, bezpečnosť, obranu, aby sme zabránili e, ďalšiemu využívaniu mechanizmu flexibility v rámci rozpočtu EÚ, tak ako je to v súčasnom viacročnom finančnom rámci. Mali by sme zabezpečiť väčšiu koherentnosť medzi financovaním európskeho rozpočtu a jeho cieľov a E, takisto e, zamerať e, tie výdavky na priority. A ešte ďalšia vec. 100% fondov by malo, pokiaľ ide o mladých, takisto začlenených do európskeho rozpočtu. Takže to je z mojej strany všetko Eh, my sme o týchto otázkach už niektorých už eh, eh, dlho diskutovali aj v rámci smernice proti praniu špinavých peňazí. Takže 10. novembra bude, je termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov a potom 17.45 teraz bude elektronické hlasovanie. Pán predseda, takže môžeme očakávať, že dva pohneme ďalej. Uh, Kolegyňa a kolegovia, prosím, usadte sa a pripravte si elektronické hlasovacie karty, prosím. And... Máme pondelok popoludní a to všetko, ale predsa len treba pristúpiť, pristúpiť k hlasovaniu. Usadte sa, prosím. Oh, right. colleagues, everyone. Takže, kolegovia, e, ste už pripravení všetci? No, zdá sa, že nie, tak prosím, usadte sa. Dobre. Okay, colleagues, we... Kolegyne a kolegovia, máme e, dnes na popoludne naplánované 4 hlasovania a kým e, pôjdeme k, pristúpime k hlasovaniu. Ďakujem Monika, ďakujem veľmi pekne. Takže už ste sa všetci usadili? Áno? Takže a ne, prosím, negestikulujte. Tá, to, tá prvá téma je pomerne komplikovaná, tak prosím, buďte, buďte už, e, utište sa už, prosím, a musím vám vysvetliť, ako to bude postupovať. Takže to prvé hlasovanie by mohlo dopadnúť tesne, takže chcem, aby ste sa všetci skutočne usadili. Takže všetci eh, členovia a náhradníci, prosím, usadte sa na svoje miesta a o chvíľočku pochopíte, prečo na tom tak nástojím. Dobre, ak koordinátori súhlasia je tu, a všetci sú tu, tak je to v poriadku. A teraz budeme na začiatku stretnutia tu neboli e, všetci, ale práve o tom budeme hlasovanie. A to je podpora e, rozhodnutia súdu ohľadom rokovacieho e, poriadku pravidlo 75. Ja e, teda vysvetlím, o čo ide. Ak to nepoznáte, prosím, počúvate pozorne. Dobre. Ďakujem. Ja mám trošku aj problémy dnes s hrdlom, takže prosím, nemôžem hovoriť e, e, príliš naozaj. 23. októbra sa diskutovalo o E, pravidle 205 e, rokovacieho poriadku aj na žiadosť e, zelených a ide teda o formálne schválenie zo strany LIBE. Pravidlo 205, tu máme odporúčanie koordinátorov a koordinátori majú právo predložiť to na výbore, takže to odporúčanie je to, že sa nevyšle do Budapešti do Maďarska delegácia v rámci e, osobitnej správy o situácii v Maďarsku a to v súhľade s uznesením parlamentu 17. mája 2017. A, takže je tu požiadavka premenovité e, hlasovanie e, zelený SAD a GUE, takže sme stanovili, že o tomto môžeme hlasovať menovite. Takže hlasovanie e, bude takto. Ak nechcete vyslať delegáciu Libé do Budapešti, do Maďarska, tak je, tak je to nie tlačidlo plus. A ak to popletiete, tak potom už e, nezvalujte vinu na mňa. Ak chcete, aby delegácia do Budapešti, do Maďarska išla, tak hlasujte proti, to znamená červené tlačidlo a je to teda vlastne naopak než obvykle a preto to vysvetľujem. A dôvod je ten, že takto je vlastne e, naformulované to odporúčanie. E, takže ak nechcete, aby delegácia išla do Maďarska, tak plus ak chcete e, poslať delegáciu do Maďarska, tak minus. Hej. Zelené a červené. Takže otváram takto hlasovanie. E, je to každému jasné? Je to všetkým jasné? Dobre, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Takže to máme 30 za a 51, 21 e, e, proti, nikto sa nezdržal. E, takže nevyšleme delegáciu do Maďarska. Dobre, ďakujem vám. A teraz ďalšie hlasovanie. Uh, takže uh, správa o občanstve EÚ na rok 2017, posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny. E, spravodajca je e, pán Čaba Šogor. E, pán Šogor, chcete sa ujať pred hlasovaním slova? Nie? Dobre, takže budeme hlasovať pozmeňujúci návrh 60. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 68. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 69. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 70. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 72. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 76. Otváram hlasovanie. Ospravedlňujem sa, kolegyne a kolegovi. Preskočil som kompromis 17, takže sa vrátime kompromis 17. Ďakujem pani Sepo. Takže kompromis 17, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Prijaté. Takže 76. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, zamietnuté. Kompromis 21. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 19. E, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 12. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté 15, kompromis 15, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis 8, e, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté e, pozmeňujúci návrh 90, e, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté. 91. E, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 92. E, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 93. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 22. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 18. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 103. Pozmeňujúci návrh 103. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 106. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 107. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 110. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci na e, kompromis 20. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 115. Otváram hlasovanie. <clears throat> Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 117. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. 118. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Citácie A úvodné ustanovenia. Hlasovanie v bloku 1 až 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. E, kompromis 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté e, blok 2, 6 e, e, až 22, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Kompromis 2, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté Pozmenujúci návrh 24. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 29. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 33, eh, 32, pardon, eh, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 34. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A prijaté. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 39. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 43. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 47. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Hlasovanie bloku 3. E, Pozmeňujúci návrh 51 až 59. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A e, hlasovanie o pozmenenom texte eh, hlasovanie podľa mien. Prosím, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali, končím hlasovanie. Takže 44 eh, za, 6 proti, 3 sa držali, eh, takže pánovi Šogorovi blahoželáme, bolo to schválené.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 Pozmenujúci návrh 131. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 135. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz 13761 eh, v bloku otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté kompromis 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté pozmenujúci návrh 155. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 156. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujú a teraz blok 163 eh, eh, až 83. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté. A teraz budeme hlasovať e, o 164, 165, 84, 85 v bloku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz v bloku 166 a 86 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmenujúci návrh 167. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 29. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 168. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté úvodné ustanovenia pozmenujúci návrh 32. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté pozmenujúci návrh 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 36. Otváram hlasovanie. stále môžete hlasovať. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 42. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Takže v bloku 44, 79 a 31 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 45. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A 59. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 60. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 62. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté pozmeňujúci návrh 68. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 69. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 77. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 78 e, a 80 sú identické. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. AFED 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 81. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. o Pozmeňujúci návrh 82. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 87. Otváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 87. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. AFED 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Takže hlasovanie o pozmenenom texte, menovité, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 40 e, za 5 proti 8 sa zdržalo a hlasovanie o rozhodnutí začať rokovanie. Otváram hlasovanie. Končím rokovanie je to prijaté 42 e, za 5 proti 4 sa zdržali. Takže pán Lenárs, e, Lenárs, gratulujem vám. Dobre, kolegyňa a kolegovia, teraz prejdeme hneď k... Návrh správy. Pokiaľ ide o <clears throat> vytvorenie e, informačného systému šengenského SIS 515 2014 odvolávajúc nariadenie 1987-2006. Carlos, máš slovo? Len krátko, chcem všetkým poďakovať. Bolo to veľa práce, za málo času. A ušak všetci kolegovia, politickí poradcovia, bolo to výborné, dobrej klíme, Len to som chcel. Väčšina z nás chce zachrániť Schengen v slobodu pohybu. A už však chceme to robiť bezpečne a táto legislatíva nás k tomu približuje. Ďakujem. Ďakujem, pán Kojo. Poďme k hlasovaniu. Prosíme 22 a 23 en blok. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis k článku 3. Končím hlasovanie. Príjima sa. On blok 32 až 36. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa blok 37 a 38. Končím hlasovanie. Príjima sa 224. hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa 225. Končím hlasovanie. Prijímá sa kompromis k článku 8. Končím hlasovanie. Prijíma sa 228. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 2, 3, 6. Končím hlasovanie. Príjima sa. 42. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa kompromis k článku 10. Končím hlasovanie. Príjima sa. 46 hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis článok 12. Končím hlasovanie. Príjima sa. 2, 4, 5. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 2, 4, 7. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis k článku 14. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Unblock, teraz 50 až 56. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Článok 16. Kompromis. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 61. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis článok 18. Končím. Príjima sa. 259. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Ja som nesprávne hlasoval. Je to veľmi ťažké. Ja sám totiž hlasujem, viete. Článok 19, kompromis k nemu. Končím hlasovanie. Príjma sa článku 20. Príjma Článok 21. Končím hlasovanie. Príjma sa. K článku 22 hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. K článku 23 hlasujme. a kompromis. Príjima sa. K článku 24. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromis k článku 26. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromis k článku 27. Končím. Príjma sa. 27 Ačku. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. K článku 28 hlasujeme. Končím hlasovanie. článku 29 e, Končím hlasovanie. Prijíma sa kompromis k 30. Hlasujme. Končím. Prijíma sa kompromis k článku 31. Končím hlasovanie. Prijíma sa k článku 32. Končím. Príjima sa článku 34. Končím hlasovanie. Príjima sa k článku 35. Končím hlasovanie. Príjima sa k článku 36. Končím hlasovanie. Príjima sa. 383. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 384. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis článku 38. Končím. Príjima sa článku 39. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis k článku 40. Končím hlasovanie. Príjima sa. Článku 41. Končím hlasovanie. Príjima sa. 42. Končím hlasovanie. Príjma sa. 4.05. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 406. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis k 46. Končím hlasovanie. Príjima sa kompromis k 47. Končím hlasovanie. Príjima sa kompromis k 48. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis k 49. Končím. Prijíma sa. Kompromis k 50. -ke. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 51. Končím. Prijíma sa. Kompromis k 52. Končím. Prijíma sa. 53. Končím. Prijíma sa. 54. Prijíma sa. Kompromis 44a. Končím. Prijíma sa. 58. Kompromis k článku 58. Končím. Príjima sa. Úvodné ustanovenia. 6. Končím. Príjima sa. Úvodné ustanovenie 6a. Končím. Príjima sa. Sedmička úvodné ustanovenie. Končím hlasovanie. Príjima sa. Úvodné ustanovenie 8, kompromis. Končím. Príjima sa. 9 a 9a. Končím. Príjima sa. 11. Končím. Príjima sa úvodné ustanovenie 12. Končím. Príjima sa. 13. Končím. Príjima sa. 15. Hlasujme o úvodnom ustanovení 15. Končím. Príjima sa. 16. Úvodné ustanovenie hlasujme. Končím. 17. Končím. Jedna šesť nula. Končím. Prijíma sa. Úvodné stanovenie 18. Končím. Príjme sa úvodné ustanovenie 20. Končím. Príjme sa. Úvodné ustanovenie 21. Končím. Príjma sa. Úvodné ustanovenie 23. Končím. Príjima sa. 24 úvodné ustanovenia. Končím. Príjima sa. 25. Končím. Príjima sa. Chudnosť 26. Končím. Príjma sa. 27. Končím. Príjma sa. On blok 28, 28a, 28b, 28c a 28d. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromis k úvodnému ustanoveniu 31. 31. Tridsaťjedna končím. Príjima sa. 32A. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. K úvodnou strane 33. Hlasujme. Končím. Prijíma sa. Úvodné ustanovenie 34. Úvodné ustanovenie 34. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis. Úvodné ustanovenie 35. Prosím, koordinátori, e, nevykýkujte až tak nahlas, ako sa hlasuje. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Úvodné ustanovenie 36. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 194. hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis úvodnou strany 37. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 200. Pozmeňujúci návrh. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Úvodnou strany 38. Kompromis. Končím. Prijíma sa. 38a. Končím. Príjima sa 40. Končím. Príjima sa 40a. Končím. Príjima sa 42 hlasujme. Končím. Príjima sa. A FED 6 hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 205 teraz pozmeňujúci návrh. Končím hlasovanie. Príjima sa kompromis k úvodnému strane 53. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. AFED 7. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz k textu v pozmenenom znení elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa. 45, traja proti, 5 sa zdržali. Teraz e, rozhodnutie o vstúpení do rokovaní. Hlasujme. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa 43 za, 5 proti. Blahoželáme pán Kovejo. Last vote, colleagues, last one posledné hlasovanie, kolegyne, kolegovia. Thank you for your patience. We're on the last one. Budeme musieť ísť rýchlo, pretože tlmočníci musia tiež skončiť, takže budeme rýchlo. Cítil by som išiel pomaly. Dobre. Pán Coelho, nech sa páči. Dobre. Môžem prejsť rovno pozmeňujúci návrh 30. Hlasujte. Ukončené. Mal by som povedať názov. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. Kompromis. Článok 3. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 41. Hlasujte. Hm, prepačte. Pozmeňujúce návrhy 41 až 45 unblock. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. Prijatý. Unblock 46 až 47. Hlasujte. Ukončené. Prijaté. 267. Hlasujte. Ukončené prijaté. 268 hlasujte. Ukončené. Prijatý kompromis článok 8. Hlasujte. Ukončené. Prijatý 271. Hlasujte. Ukončené. Prijatý 280. Hlasujte. ukončené. Prijatý 51. Hlasujte. Ukončené. Prijatý kompromis článok 10. Hlasujte. Ukončené. Prijatý 55. Hlasujte. Ukončené prijatý. Kompromis článok 12, hlasujte. Ukončené. Prijatý. 289, hlasujte. Ukončené. Bolo to prijaté. 292. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. Bolo no, to prijaté. Kompromis článok 14. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. Prijatý. Článok 60 až 65 unblock. Hlasujte. Ukončené. Prijaté. Kompromis článok 16. Hlasujte. ukončené, prijaté 70, hlasujte, ukončené, prijatý kompromis článok 18, hlasujte, ukončené, prijaté. pozmeňujúci návrh 305, hlasujte. 305 ukončené, zamietnutý, kompromis článok 19, hlasujte. Closed. Ukončené, prijaté, pozmeňujúce návrhy 315 až 198, hlasujte. Ukončené zamietnuté blok 3, 316 až 199. Hlasujte. Ukončené. Zamietnuté. Kompromis článok 20. Hlasujte. Ukončené. Prijatý kompromis článok 21. Hlasujte ukončené. Prijaté kompromis článok 22. Hlasujte. Ukončené. Prijatý kompromis článok 23. Hlasujte. Ukončené. Prijaté kompromis článok 23a. Hlasujte. Ukončené Prijatý kompromis článok 24. Hlasujte. Ukončené. Prijatý kompromis článok 26. Hlasujte. Ukončené. Prijaté. Kompromis článok 32. Hlasujte. Ukončený. Prijatý. Kompromis článok 33. Hlasujte. Ukončené. Prijatý kompromis článok 36. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. si návrh 391. Hlasujte. Ukončené. Zamietnutý. si návrh 396. Hlasujte. Ukončené Zamietnutý pozmenujúci kompromis článok 37. Hlasujte. Ukončené. Prijatý kompromis článok 38. Hlasujte. Ukončené. Prijatý kompromis článok 39. Hlasujte. Ukončený. Prijatý kompromis článok 40. Hlasujte ukončené, prijatý 418, prvá časť, hlasujte, hlasovanie je ukončené, bolo to zamietnuté, kompromis článok 40, druhá časť, hlasujte, ukončené, prijatý, kompromis článok 41, hlasujte, ukončené, prijaté, kompromis článok 42, hlasujte, ukončené, prijaté. Kompromis článok 43. Hlasujte. <clears throat> Ukončené. Prijatý kompromis článok 44. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. Kompromis článok 45. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. Kompromis článok 46. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. Kompromis článok 47. Hlasujte ukončené, prijatý kompromis článok 48. Hlasujte. Ukončené, prijatý kompromis článok 49. Hlasujte. Ukončené, prijatý kompromis článok 51. Hlasujte. Článok 51. Hlasujte. Ukončené. Prijatý Kompromis článok 52. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. Kompromis článok 53. Hlasujte. Ukončené. Prijatý pozmeňujúci návrh 526. Hlasujte. Ukončené. To bolo prijaté. No, we do vote 526. O 526 hlasujeme. Musíme hlasovať. A práve sme o tom hlasovali. Just did it. That's good. Dobre, tak sme to prijali. Môžeme si overiť hlasovanie, pretože na hlasovace zozname hovorí, že je to bezpredmetné s kompromisom. Niektorí kolegovia nehlasovali kvôli textu. No dobre keďže je to také, to bol taký smetok, chcete hlasovať opätovne, dobre, tak si to zopakujeme. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 526 ešte raz. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 526. Hlasujte. Opakujeme to, pretože je tam poznámka, ktorá tam nie je uvedená. Hlasovanie ukončené a bolo to zamietnuté. Dobre, kompromis článok 56. Hlasujte. Takže, pardon, článok 55. Článok 55. Ukončené. Prijatý kompromis článok 56. Hlasujte. Ukončené prijatý, kompromis článok 57. Hlasujte. Ukončené. Prijatý kompromis článok 58. Hlasujte. Ukončené. Prijatý kompromis článok 59. Hlasujte. počkajte, kolegyne, kolegovia. Po 58 sa to neukončilo. Kolegyne, kolegovia, prosím o chvíľu trpezlivosti. Okay. okay, colleagues, please just be patient for a second. Kolegovia, počkajte, prosím. Yeah. I'd like to thank colleagues. Kolegyne, kolegovia, rád by som poďakoval našim tlmočníkom za to, že ostanú do konca tohto hlasovania, čo už bude maximálne 10, 10 eh, minút naviac. Článok 59, hlasovali sme o tom už. Dobre, keď sme nehlasovali, tak budeme o tom hlasovať opätovne každý, kto potrebuje odísť, tak už sme takmer na konci článok 59, kompromis, hlasujte, ukončené, prijatý. 550, hlasujte, ukončené, zamietnuté. 5-5-1, hlasujte, ukončené. Zamietnutý kompromis článok 63. Hlasujte. Ukončené. Čo sa stalo? Čo sa stalo so 63? -kou? Hlasovanie ukončené. Mm, zdá sa, že hlasovacie zariadenie nám nefunguje správne. Takže 63 ešte raz. Dobre, kompromis článok 63. Zopakujeme. We do 63 again, the machine. 63 ešte raz. 63 ešte raz. Hlasujte, prosím. O 63. Hlasovanie je ukončené. ukončené. Bolo to prijaté. Oh yeah, sure, yeah. Or recitals. Oh, can we do all of them? Yeah, sorry, colleagues, yeah, that... Kolegyne, kolegovia, môžeme o zvyšku kompromisných návrhov hlasovať unblock. Nech sa páči. Hlasovanie je otvorené. Dobre, môžeme hlasovať. Oh, I knew that was going to happen. Right, the Greens don't want unblock. Dobre, zelení nechcú hlasovať unblock. Takže prosím, buďme trpezliví. 64. 64. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Prijatý 65. Hlasujte. Ukončené. Prijatý 66. Hlasujte. Ukončené. Prijatý 68. Hlasujte. 67. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Prijatý. 68. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. 69. Hlasujte. ukončené, prijatý, 70 hlasujte, ukončené, prijatý, 70 a hlasujte, ukončený, prijatý, 71 hlasujte, ukončené, prijatý, 71A. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. 75. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. Prijatý kompromis, úvodné ustanovenie 6 a hlasujte. Ukončené 6a, otvorené hlasovanie, ukončené, prijaté 7, hlasujte, ukončené, prijatý 8, hlasujte, ukončené 9 a 9a, hlasujte ukončené prijaté 11, hlasujte ukončené prijaté 12, hlasujte ukončené prijaté. 13, hlasujte. Ukončené. Prijatý. 15, hlasujte. Ukončené. Prijatý 16, hlasujte. Ukončené. Prijatý 17, hlasujte ukončené, prijatý, 18, hlasujte, ukončené, prijatý, 191, hlasujte, ukončené, zamietnutý, kompromis k úvodnému ustanoveniu 19, 191, čo zostalo. Môžeme zopakovať to hlasovanie opätovne, potrebujeme povolenie celého výboru. Ak eh, je tu spor o opätovné hlasovanie, tak potrebujem súhlas celého výboru. Funguje vám už teraz to zariadenie. Musí si presadnúť. prosím, presadnite si. Áno, viem, Birgit. Áno, presadni si, prosím ťa. Takže prosím, buďte trpezliví. 191, hlasujte. Už to funguje, dobre. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Takže tu máme takú peknú rovnováhu. Takže uvedom e, ustanovenie 19, e, kompromis. E, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté. Takže kompromis, úvodné ustanovenie 20, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté. 23, prosím, ticho. 23, otváram, končím prijaté. 23A, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 24, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Ehm, Pozmenujúci návrh 216, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté úvodné ustanovenie 26. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 29. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 30. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 225 si návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 32. Úvodné ustanovenie 32. Kompromis. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis 33. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. Kompromis 34. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. 36a, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 36b, otváram hlasovanie. 36b je otvorené hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 36C. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 231. Pozmenujúci návrh 231. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 232. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. zamietnuté. Kompromis 38, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis 41, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis 42a, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. 43, kompromis 43, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. 44, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. 45, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté 46, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 47. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 48. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 48a. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 50. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 50A. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 52. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté e, Pozmeňujúci návrh 252, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Po kompromis 64. Otváram hlasovanie. 64, áno. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijaté. E, hlasovanie o pozmenenom texte. Hlasovanie menovité. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 41 za, 3 proti, 40 zdržali Takže eh, hlasovanie o rozhodnutí otvoriť rokovanie. otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 40 eh, eh, za 5 proti 2 sa, 2 sa zdržali. Takže pán Kôľu, blahoželám vám. Takže hlasovanie s týmto skončilo. Have a nice evening. Thanks, Kinga. Thank you.